Good morning, colleagues. Um, sorry for the slightly late... Dobré ráno, ospravedlňujem sa za mierne oneskorenie začiatku. Začíname bodom 18, boj proti terorizmu a taktiež náhrada a rámcového rozhodnutia Rady o boj proti terorizmu. Spravodajkyňou je pani Holmajer. Budeme sa venovať aj preskúmaniu a návrhu správy. Lehota na pozniec návrhy je stanovená na 7. apríla dám slovo pani Holmajer, aby nám priblížila svoju správu a potom budeme hovoriť s zastupcami predsedníctva rady a dáme priestor aj komisii ešte predtým, než dostanú slovo kolegovia poslanci. Pani Holmajer, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Smernica o terorizme má za cieľ na jednej strane, keďže poprvýkrát teraz máme právomoc spolu rozhodovať podľa Lisabonskej zmluvy, e, chce nahradiť smernicu z roku 2002 a potom došlo k ďalšej revízii rámcového e, regulačného pravidla medzi členskými štátmi. Pôvodne tieto pravidla boli ovplyvnené útokmi na dvojičky v New Yorku a potom sa situácia vyvinula ďalej. Teraz je v rámci OSN nové rozhodnutie, ktoré si vyžaduje, aby sme sa v našej smernici v boji proti terorizmu prispôsobili novému rámcu aktuálnej situácii a zmenám, ku ktorým došlo v medzinárodnom prostredí v súvislosti s terorizmom. Ja som e, sa spolu stretla s tenevými spravodajcami. Tam sme sa dohodli na ďalšom postupe. Dohodli sme sa na tom, že keďže to nie je úplne nová situácia, nemusíme všetko vynachádzať úplne od nuly, a na novo mnoho nástrojov už existuje. Môžeme teda vychádzať zo skúseností. Nástroje sú už osvedčené aj v členských štátoch. A v tradícii podľa postupov členských štátov sú isté odlišnosti v jednotlivých systémoch ehm, práva členských štátov, ale členské štáty sa vždy snažili uplatniť tieto opatrenia z rámca aj vo svojich právnych systémoch. Ide tu o prístup k teroristickej organizácii IS. Došlo k veľmi vážnym teroristickým útokom, najmä v Paríži, ale aj na iných miestach. A musíme bojovať proti tomu, že mladí ľudia, ktorí, dajme to v Nemecku, e, eh, istý čo žili, alebo vo Francúzsku istý čo žili, a potom vycestujú do Sýrie a tam ako tzv. zahraniční podobníci, aj keď mi sa tento pojem veľmi nepá, nepáči, Mali by sme ich nazývať cezhraniční bojovníci. Nie sú totiž pravom slova zmysle zahraničí. E, zahraniční narodili sa často v našich krajinách aj vyrástli tu, teda tento pojem nie je celkom správny. Ale z pohľadu Sýrie sú to zahraniční bojovníci, z pohľadu Európy sú to vlastne domáci teroristi. Nechajú e, sa tam vyškoliť a Dokonca v niektorých prípadoch to boli priamo Európania, neboli to ľudia, ktorí pôvodne pochádzajú z týchto regiónu Syrie a tak ďalej, e, ktorí sa dopustili útokov v Kábule a iných e, mestách e, na svete, pri ktorých prichádza o život mnoho ľudí. A preto sme nútení prispôsobiť naše kroky aj týmto udalostiam, aj keď pred rokom by nám to vôbec nebolo bývalo napadlo. Podľa mňa mimoriadnú úlohu zohráva aj to, že terorizmus a teroristické organizácie majú k dispozícii e, celú sieť, e, ktorá niekde je pevnejšia, niekde je voľnejšia. A takýto teroristický útok sa nedá predvídať, ako je presne e, naplánovaný. E, po tom, čo napríklad e, niekto vycestuje do tréningového tábora v Sýrii, ale sú rôzne iné náznaky. Máme teraz prípad mladého muža, ktorý nechal vybuchnúť výbušninu a istý čas predtým, aj keď to nebolo v priamej súvislosti s terorizmom, mal k dispozícii príslušné školenie a človek, ktorý ho školil a vzdelal, ktorý ho v podstate e, takto e, zaviedol, pretože mu vymil mozo. Podľa mňa je rovnako vinný ako tento mladý človek, ktorý sa nechal um, vyhodiť do povetria. Tieto siete, ktoré podporujú, financujú tieto činy, mladí ľudia, ktorí um, by inokedy, teda za iných okolností v takomto mladom veku vôbec eh, nemysleli na to, že by niekoho mali zabiť, sa dopúšťajú takýchto činov, eh, už nemajú v podstate žiadny pocit um, súcitu s nikým a dopúšťajú sa činov, pri ktorých prichádzajú o život stovky ľudí. V mojej správe som sa preto snažila objasniť niektoré body. Dohodli sme sa že nechceme celú vec odkladať. V tomto čase, keď je možné predkladať pozmienujúce návrhy, by sme sa mohli venovať e, napríklad e, otázky Eurojustu. Aj tam totiž na úrovni rady sú odlišné pohľady e, na tieto cesty do zahraničia. Podľa mňa by si to vyžadovalo podrobnejšie rokovania na stretnutiach teňových spravodajcov. Navrhla by som však, aby sme tie najpostatnejšie otázky prejednali s expertmi na stretnutiach s tenevými spravodajcami medzi sebou vzájomne a ak budú neistoty, bolo by dobré, aby sme o nich priamo hovorili. Celkovo si myslím, že správa komisie do veľkej miery e, si zaslúži našu podporu. Podľa mňa najpodstatnejšie veci e, sú nasledovné. Internet podľa mňa nie je dostatočne pokrytý v tomto návrhu. Ja som po svojej správe jasne upozornila aj e, na tvrdenia OSN, ktoré konštatuje, že existuje prepojenie medzi organizovaným zločinom a terorizmom. Navzájom si tieto skupiny pomáhajú a sú si navzájom užitočné vo svojej brutalite voči iným ľuďom v otázke prania špinavých peňazí a v otázke financovania terorizmu e, sa ešte budeme musieť dohodnúť s inými spravodajcami. Ja som do textu vložila aj to, že um, téma tzv. E, pomocných organizácií, e, keď sa niekto nachádza v tomto regióne ako humanitárna pomocná organizácia, tak aspekty činnosti sa ešte musie, budú musieť objasniť. E, ďalej v správe popisujem rôzne iné aspekty tejto problematiky. Teším sa na ďalšie rokovania s tenevými spravodajcami a so ostatnými kolegami. Dúfam, že sa nám podarí spracovať túto tému e, relatívne rýchlo, ale zároveň dôkladne. Myslím, že v najbližších dvoch, troch mesiacoch e, by sme chceli aj členskými štátmi tento proces uzavrieť, aby sme sa mohli dohodnúť na tom zásadnom právnom rámci, z ktorého sa bude potom vychádzať, aby nedochádzalo k odlišnostiam v prístupe, e, v príprave podpory otázok financovania a tak ďalej v jednotlivých členských štátoch. Ja si uvedomujem, že máme odlišné právne systémy v jednotlivých krajinách, ale ten e, zásadný základ by mal byť e, podľa možností čo najjednotnejší tak aby spolupráca, výmena e, údajov, spolupráca medzi členskými štátmi, medzi ich e, zložkami, aby mohla prebiehať čo najoptimálnejšie. A na to si prizveme na stretnutie tých spravodajcov aj expertov, s ktorými budem môcť diskutovať aj o konkrétnych otázkach podrobnejšie. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani Holmajer, za tento súhrn vašej správy. Žiada sa od nás, aby sme v mnohom postupovali veľmi rýchlo, ale v prípade takýchto citlivých otázok naozaj je na mieste aj je dôkladnosť, aj rýchlosť. Teraz začíname vyjadreniami teňových spravodajcov najskôr v mene SAD. Katarína Činiči. Grazie, grazie Presidente. Io desidero innanzitutto ringraziare. Ďakujem pekne. Ešte predtým, ako sa vyjadrím k vecnej podstate, chcem sa poďakovať kolegyni Holmajer za jej správu. Podľa mňa je to veľmi dobré východisko pre ďalšiu diskusiu. Myslím, že sa musíme snažiť o to, aby sme eh, mali čo najhermizovanejší právny za rámec. Sočí voči takémuto veľmi vážnemu fenoménu, akým je medzinárodný terorizmus, ktorý spôsobuje destabilizáciu našich inštitúcií, ale tiež sa dopúšťa hrozných útokov na našich občanoch. Teda tu hovoríme o jednej z prvých smerníc harmonizácie trestného práva členských štátov. Musíme sa teda snažiť dosiahnuť stanovenie čo najjasnejších pravidiel, aby sa dali čo najjednoznačnejšie potom plniť v praxi a aby boli prispôsobené všetkým členským štátom, ako povedala pani spravodajkyňa. Musíme sa teda snažiť splniť eh, záväzky, ktoré eh, vyplývajú z medzinárodného práva. Musíme zároveň postupovať veľmi opatrne. Nemali by sme eh, zachádzať nad rámec predpisu týchto medzinárodných nástrojov. Vieme, že trestné právo je nástroj, ktorý môže naozaj mať veľmi výrazný vplyv a môže byť determinujúcim faktorom v otázke slobody našich občanov. A musí sa uplatniť len, ak e, dôjde k e, riziku bezpečia na našich občanoch. Máme už rámcové rozhodnutie, ktoré by sa malo nahradiť touto úpravou a opäť raz máme k dispozícii málo času keďže čelíme hrozbám v našich členských štátoch, teda máme málo času na vyhodnotenie dopadu e, tejto úpravy na národné štruktúry v legislatíve. Zdôrazňujeme teda, že musíme postupovať e, opatrne, musíme formulovať veľmi presne a musíme sa snažiť chrániť sa pred svojomnými výkladmi týchto pravidiel, ktoré by mohli ohroziť dodržovanie základných práv našich občanov. Toľko teda k popisu medzinárodných e, záväzkov a rámcových rozhodnutí. A tiež, e, čo sa týka prezentovania nových noriem, e, celkom isté tento nový fenomén terorizmu je veľmi vážny a musíme sa mu venovať. Zároveň je dôležité nájsť správnu rovnováhu a držať sa záväzkov únie, ktoré spočívajú v ochrane únie a ochrane princípov právneho štátu. Isté, že musíme si uvedomiť, že je tu výzva, ktorá súvisí s týmito právnymi otázkami. Musíme na jednej strane e, prijať rozhodnutia, ktoré budú prispôsobené e, vážnosti situácie, ale konštruktívne rozhodnutia, ktoré podporili všetky politické strany, nám môžu pomôcť aj v plnení týchto cieľov. Isté, že e, nesmieme tu postupovať iba čiste ideologicky. Musíme vytvoriť eh, taký právny systém, ktorý sa bude dať uniformne vyložiť vo všetkých členských štátoch. A chcela by som ešte zdôrazniť jednu vec, ak dovolíte. Chceme bojovať proti terorizmu, je však dôležité posilniť predovšetkým spoluprácu medzi národnými orgánmi, medzinárodnými um, úradmi a inštitúciami. Zdôrazňujem, že v rámci boja proti terorizmu a tento súvisí s rôznymi inými druhmi e, organizovaného zločinu, je relevantný aj poriadok e, a pravidla e, zhabávania majetku získaného trestnou činnosťou. Aj to si bude vyžadovať jednotné kroky, ak chceme naozaj efektívne bojovať proti terorizmu. Isté, že vieme, že nesmieme zároveň e, obmedzovať e, slobodu prejavu, slobodu tlače, slobodu vyjadrovania. A ešte úplne posledná poznámka. Chcem sa poďakovať e, pani Holmajer, ktorá sa snažila zohľadniť aspekty boja proti terorizmu, ale zároveň zaistenie dodržiavania práv našich občanov praxi. Ja súhlasím s pani Holmajere, že ešte budeme musieť prediskutovať e, zložité právne aspekty, ktoré sa týkajú tejto smernice, napríklad otázky ciest do zahraničia. A ešte raz úrazňujem, že ja som ochotná a pripravená spolupracovať s pani Holmajer na tomto právnom texte, ktorý je užitočným nástrojom bodi proti terorizmu. Ďakujeme veľmi pekne. Deňový spravodajca za skupinu ECR je pán Kirkov, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. A ja by som chcel zablahoželať spravodajkyni k jej práci. Zdá sa, že vzhľadom na čoraz väčšie hrozby spojené s terorizmom je dôležité v čo najväčšej e, možnej miere zaistiť aby nedochádzalo k nedorozumeniam medzi orgánmi v členských štátoch, ako zakročiť proti teroristom a tiež v našej internej e, domácej legislatíve je dôležité, aby sme e, mali rovnaké vnímanie definícií základných pojmov a tiež, aby sme dokázali zaujať rovnaký prístup k istým priestupkom, ktoré nespočívajú, ktoré e, nespadajú do kategórie terorizmu, ale sú to E, také činy, ktoré podporujú terorizmus, ako napríklad provokácia, ako napríklad e, glorifikácia a tak ďalej. Myslím, že by sme tým získali aj lepšie porozumenie v očiach verejnosti o tom, proti, proti čomu tu bojujeme. Ja mám istý problém s otázkou harmonizácie práva. Som rád, že tu hovoríme o pojmoch aproximácie, teda približovanie e, tým sa totiž zohľadňujú a berú do úvahy odlišnosti medzi jednotlivými právnymi systémami členských štátov. Teší ma, že je tu snaha zjednotiť si porozumenie tých základných eh, princípov, ale tiež je tu ďalší dôležitý aspekt a síce uznanie pozície obeti terorizmu. Hovoríme veľa o teroristoch, o tom, že musíme zastaviť terorizmus. Niekedy mám pocit, že reagujeme na jednotlivé činy v oblasti terorizmu a pritom by sme mali zaujímať širší prístup, taký, ktorý bude zodpovedný, ale zároveň, ktorý zohľadní potreby obetí a rodín obetí, aby sme im poskytli potrebnú podporu. To totiž podľa mňa ešte nie je dostatočné v Európe. Myslím, že Zapracovanie prvkov medzinárodnej legislatívy do európskej legislatívy je samo o sebe tiež e, dobrým prístupom. Celkovo môžem povedať, že tento návrh podporujem. Mali by sme sa však naďalej držať princípu proporčnosti a nevyhnutnosti, ako aj sa snažiť zaistiť, aby prebiehala informácia medzi orgánmi činnými, činnými v trestnom konaní a policajnými zložkami, aby naďalej prebiehala čo najhladšie. Je mi veľmi ľúto, že Mnoho príležitostí, ktoré sme poskytli v minulosti takýmto orgánom spolupracovať, ako napríklad spoločné vyšetrovacie týmy spred niekoľkých rokov, sa nevyužili v plnej miere v praxi. Myslím, že e, v prípade terorizmu sa nemôžeme dovoliť e, e, takéto vzdelovanie sa navzájom. V tejto oblasti teda musíme o mnoho užšie spolupracovať. Aj vďaka tomu by sa to mohlo podariť. Dúfam, že všetci využijú túto príležitosť, ktorá sa tu poskytuje. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Vy ste hovorili o implementácii. Ja som si istý, že spravodajkyňa pani Holmer sa tomu bude tiež venovať, pretože rozhodnutie rady e, v tejto oblasti sú známe tým, že sa neimplementujú. Takže hm, toľko z mojej strany. E, Pán Ježek je tiež spravodajca za ALDE. Ďakujem veľmi pekne. aby som najskôr sa chcel vyjadriť ja k postupu a mm, komisii nuža. Aj keď návrh smernice možno je špecifický, keď sa zameriava hlavne na konsolidáciu aký a medzinárodné povinnosti, bolo by lepšie, ak by tento návrh bol doplnený vyhodnotením dopadov. A tiež komisia prislúbila poskytnúť eh, písomné odôvodnenie, prečo to nepovažovala za podrobné v tomto prípade, eh, prečo to nebolo vypracované a poskytnuté, pokiaľ viem. A rôzne skupiny vykonávajú eh, alebo svoje právo slobodná slobodu prejavu, vydávajú svoje vlastné hodnotenia dopadov a preto by hodnotenie komisie bolo dobré. K návrhu správy Ďakujem veľmi pekne spravodajkyni. Hlavná orientácia správy je v súlade s tým, aký je môj všeobecný prístup, avšak správa pridáva viacero nových elementov a tiež ohľadom na obmedzený časový rámec. Nemyslím, že bude jednoduché nájsť dohodu prípade niektorých, ktoré by mohli vyvolať obavy. Vzhľadom na názov správy, správu je samozrejme eh, veľkým pokušením doplňať viacero elementov do správy, aby som sa však držal rozsahu pôsobnosti smernice. Hlavným cieľom je eh, stanoviť spoločnú definíciu teroristických eh, činov a umožniť a zjednodušiť spoluprácu medzi členskými štátmi na boj proti terorizmu a teroristom tým jednotlivým návrhom spravodajkyne, k pozmeňujúcim návrhom, e, ktoré súvisia s internetom a s neužívaním e, teroristami. Vo všeobecnosti si myslím, že musíme byť opatrní e, ohľadom právnych zodpovedností poskytovateľov internetových služieb a operátorov a to za ním pri vymezávaní nelegálnych obsahov pri blokovaní prístupu na internetové stránky a verejné obvinenie z terorizmu, pri verejnom obvinení z terorizmu, tak samozrejme to musí byť ten prístup obmedzený, ale ja by som sa chcel vyhnúť blokovaniu. Som samozrejme za spoluprácu s internetovými spoločnosťami v budovaní alebo v spolupráci proti, v boji proti teroristickej propagande. Samozrejme, do úvodných ustanovení môžeme uviesť tieto prvky, tak ako navrhla spravodajkynia, ale aby som sa radšej sústredil na záväzné časti textov. Veľmi dôležité je tu, že e, sprístupňovanie správ verejnosti aj internetom, ktoré priamo alebo nepriamo nabádajú k páchaniu teroristických činov, sa považuje za trestný čin. Je to dôležité a správa hovorí o záruke, o mimoriadnej záruke pre slobodu prejavu tejto veci a ďalej. Myslím, že počítačové útoky môže byť zaradené do rozsahu definície teroristických členov. Jedna z kľúčových vecí, a to je ten trestný čin vycestovania. Toto je ustanovenie, ktoré podľa mňa pomôže členským štátom riešiť jav zahraničných bojovníkov. Viem, že niektorí možno majú obavy kriminalizácie zámeru, ale ja vidím, že tento návrh nekriminalizuje len zámer vycestovať, a musí to byť spojené minimálne so začiatkom implementácie zamýšľaného trestného činu. My môžeme posilniť znenie, ak to bude nevyhnutné. Mne nie je ešte jasné, aký je hlavný cieľ návrhu správy, pretože na jednej strane pozmenujúci návrh rozširuje pôsobnosť tým, že sa tam hovorí o akýkoľvek jednotlivcoch, nielen pri e, e, príslušníkoch, ale bo občana s trvalým pobytom, ktorí odchádzajú z členského štátu. Súčasne to obmedzuje e, pohyb občanov a ja nemyslím, že by bolo užitočné obmedziť uh, uh, pohyb na niektoré určité krajiny, čo keď napríklad niekto má dvojité občianstvo a chceme skutočne zabraniť ľuďom, aby sa zúčastňovali aktivít teroristických skupín eh, kriminalizáciou účasť, musíme sa vyhnúť akýmkoľvek nedostatkom zásadné veci, ktoré potrebujeme, je nevyhnutnosť E, preukázať a dokázať, e, že páchateľ vedel o tom, že jeho činnosť prispieje k činnosti teroristických skupín. Ja vítam prístup spravodajkyne, čo sa týka potreby e, posilniť vzdielanie informácií a výmenu informácií. Sem musia patriť aj operatívne a súdne informácie, ale tiež najlepšie postupy, čo sa týka prevencie a rehabilitácie Jeden dôležitý bod, ktorý posilňuje súdnu spoluprácu, je využívanie účinných vyšetrovacích nástrojov. Členské štáty by mali využívať rovnaké nástroje ako tie, ktoré používajú na boj proti organizovanému zločinu a iným závažným formám trestných činov, tak ako je uvedené na návrhu správy. Rovnako by sme mali dodať, že po prijatí informácií o tom, že osoba, ktorá spáchala alebo údajne spáchala teroristický trestný čin, môže byť, to je možno na jeho území, tak členské štát musí mať povinnosť eh, vyšetriť eh, skutočnosti uvedené v informácii tiež eh, prídem k tým mimoriadným zárukám pre základné práva neskôr a ďalej. Rád by som bol, keby bola posilnená časť o podávaní správ. Potrebujeme hodnotenie komisie o účinnosti a proporcionalite takýchto opatrení a ich dopadoch na základné práva. A teším sa, že sa budeme ďalej toto otázkou zaoberať. Ďakujem pekne. Cornelia Ernst za zelených. A ďakujem veľmi pekne spravodajkyni, ktorá sa snažila a ktorá prebrala veľa vecí po prvých diskusiách, ktoré sa uskutočili, to je veľmi dobré. My mám veľký záujem o to, aby nástroje boja proti terorizmu boli na istej úrovni, o tom treba hovoriť, boli harmonizované, aby to bolo jasné, aby sme dokázali bojovať aj proti nejakej svojej voľnosti, pretože tá skutočne existuje. Takže o to máme záujem, ale myslím, tak ako povedal predrečník, musíme opatrne využívať nástroje opatrne využívať pravidlá. No a ja preto tiež žiadam, tak ako viacerí predo mnou, vyhodnotenie dopadov. Nie je mi celkom jasné, prečo nebolo predložené. My sme ho žiadali, pretože treba presne preveriť, aké dopady to bude mať na základné práva. To sa nedá len tak odsunúť bokom. A ja preto celkom nechápem, prečo nebolo predložené v mnohých oblastiach. Je to účinné, a smernica, ktorá mala takýto, takúto šírku, si vyžaduje vyhodnotenie dopadov. No a preto je dôležité pozvať občianskú spoločnosť, eh, diskutovať niečo k nadchádzajúcim problémom, ku ktorým sa ešte aj ja vyjadrím, eh, položiť otázku Agentúra pre základné práva, Eurojust, eh, myslím, že aj zástupcovia občianskej spoločnosti, sa musia vyjadriť a mnohí potrebujeme to, pretože táto smernica bude mať výrazné a veľké dopady. To je prvá vec. Po druhé, ja myslím, že je dobré, že niektoré veci, nediskriminácie, spravodajkynia už zohľadnila, ja som to našla, to bol, bola kritika návrhu komisie. Treba všeobecne preveriť, aká je rovnováha medzi trestným právom na jednej strane, ktoré musí zasiahnuť a zachovaním právneho štátu na druhej strane. To treba presne preveriť a ja myslím, že my ako e, politická skupina sa tým musíme zaoberať. Ďalšia vec, financovanie terorizmu. Ja by som sa chcela spýtať ešte spravodajkyne, nie je mi úplne jasné, pretože neviem celkom presne. Či obchodovanie s ropou zohráva dôležitú vec, Ne, nedostal som to ani u vás a inde možno by to bolo dobre zhodnotiť, ja by som sa na to chcela spýtať, to považujem totiž za mimoriadne dôležité. Ochrana obetí. Myslím, že nárok na zohľadenie ochrany obetí, to je veľmi dôležité, zohráva to úlohu a treba sa zamyslieť nad tým, či ochranu obeti a ja som v poslednom čase hovorila s obeťami terorizmu. Viem, aká náročná je pre nich tá situácia. Treba zistiť, či žiadame dostatočne, dostatočne veľa vecí, čo sa týka právneho nároku obetí na obeti teroristických obeti na, na ochranu, na psychologickú starostlivosť a treba zistiť, ako sa to dá poskytovať a dôležité pre nás je, aby to bolo bezplatné. Ďalšia dôležitá vec, a to je v podstate ten základný problém, my musíme hovoriť o problematike definícií. Um, objasním to na jednom príklade, a totiž na strane 12, kde sa nachádza formulácia, kde ide o cestovanie a aj keď ako cesty za teroristickými účelmi, aj vtedy, ak e, nie je preukázané žiadne prepojenie e, na e, nejaké teroristické činy alebo zámer s teroristickým úmyslom. No a toto, toto Nemecko a ostatné členské štáty, tým sa obracia úplne trestnoprávny princíp viny a obvinenia. E, trestné konanie a účasť na teroristickom konaní. Musí existovať, to musí nejak všeobecne existovať. Mohlo možno by to e, nejak, akékoľvek aktivity, že by mohli e, slúžiť teroristickým činom, to nestačí. Možno to je právny problém, právny problém, ktorý sa uplatňuje v Nemecku, alebo Nemecku si uplatnilo na rade, čiže o tom treba ďalej hovoriť, o tom ako podnecovanie a pomoc a možno ďalšia vec, mnohé trestné a, veci spadajú do obrany proti nebezpečiu. A, v Nemecku to je čisté policajné práva, ako vieme, a preto treba a, zhodnotiť ochrana pred nebezpeč, nebezpečenstvom a trestné právo. To sú dve rôzne veci. Ako sa to zlučuje v členských štátoch? Ja všeobecne, vo všeobecne si myslím, že definície trestných činov ktoré sú tu uvedené, sú príliš široké. Komisia povedala áno. To môže prekračovať aj rámec, eh, ktorý stanovila Rada Európy. Ja myslím, že o tom by sme však mali ďalej hovoriť. A to je vlastne na teraz aj všetko. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Eva Jolie je spravodajkým zo zelených, ale v jej mene vystúpi Jan a Filip. Ďakujem veľmi pekne. I'm replacing her as our shadow. Um, let me first of all... Ďakujem veľmi pekne. Najskôr by som chcel povedať, že vo všeobecnosti vítame revíziu rámcového rozhodnutia aj na to, aby sme uh, sa riadili Lisabonskou zmluvou v tejto oblasti a aby sme riešili nedostatky, ktoré tu existujú a tiež by som rád povedal, že tie ustanovenia, ktoré idú smerom lepšieho vzdielania informácií a rizikových oblastí, podporujeme, pretože myslíme, že je to o lepšom vzdielaní informácií medzi orgánmi činnými v trestnom konaní, policajnými orgánmi a európskymi orgánmi, namiesto toho, aby sme len zhromažďovali čoraz viac informácií o nepodozrivých osobách. Ale dovolte mi tiež povedať, že sú tu niektoré ustanovenia, kde máme pocit, že spravodajkyňa ide nesprávnym smerom. A to je, sa konkrétne týka rozsahu smernice o počítačovej kriminalite. Monika si bola spravodajkyňa tiež, no a nás by zaujímalo, prečo e, teraz má priniesť rozsah tejto smernice, ktorá bola schválená v roku 2013, ktorá ešte stále nebola plne implementovaná v všetkých členských štátoch. Prečo to prenaša do tejto smernice? Máme smernicu o kybernetickom e, po, počítačovom e, zločine. My sme sa na tom dohodli. Myslím, že to je dôležitá, dôležitý nástroj a vy ste tomu hovorili aj rozsahu a škodlivom softvéri. Myslím, že to netreba duplikovať zbytočne, pretože tieto návrhy idú ešte ďalej ako to. A je to tu veľmi komplikované, pretože ak si prečítam vodné ustanovenie 11 a že e, vývoj škodlivého softvéru e, za účelom alebo pre účely teroristických skupín má byť trestné, to je kriminalizácia e, programátorov vo všeobecnosti. Toto robí e, tento návrh, pretože každý hardware, každý software sa dá využiť na účely teroristov v niektorých e, situáciách. To by znamenalo, že to, ten Apple Lock by sa dal trestať v európskych členských štátoch. Čiže nehovoríme o odomknutí, sprístupnení situáciách, keď to požiada sudca, ale hovoríme o kriminalizácii e, programátorov alebo kódovanie, napríklad WhatsApp. To je v prospech teroristov. Samozrejme je to v prospech na všetkých, vrátane tých, ktorí e, možno nedodržiavajú právo. A to prekračuje hranice toho, čo by sa malo urobiť v tejto smernici. Takže pre nás e, je to nepriateľné, nie je ani veľmi užitočné zrovnávať software s ťažkými zbraňami. Tak ako som povedal už, to už rieši smernica o počítačovej kriminalite, ktorá je vyvážená v tomto ohľade, rovnako vrátane ustanovení o informáciách a informačných systémoch a útokoch, ktoré môže byť eh, prospech na všetkých, pretože nie všetky z týchto útokov eh, vykonávajú teroristi alebo páchajú teroristi. Eh, ustanovenia v článku 3, v článku 8 a v článku 14b tieto idú smerom, že tí, ktorí delajú informácie o tom, ako konať útoky na informačné systémy a tých, tými, ktorí poskytujú technológie na zrealizovanie týchto útokov, kriminalizovať týchto, to ide úplne nesprávnym smerom. Myslím, že to treba nechať rozsahu pôsobnosti smernice o požiadavej kriminalite. My sme našli riešenie. A táto smernica v boji proti terorizmu by sa mala zameriavať na rozsah rámcového rozhodnutia, ktoré bolo už v minulosti zlepšiť časť o zdieľaní informácií, e, na ktoré sme sa dohodli, ako som povedal. Takže e, bol by som rád, ak by sme túto líniu mohli sledovať ďalej. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, spravodajkyne dostane časa na reakciu. A musím povedať, že začali sme 10 minút neskôr, takže budeme mať dosť času pre tento dôležitý bod. Ďalším je tieňová spravodajkynia za EFDD a to je Laura Agea. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Najskôr by som chcela poďakovať pani Holmajer za jej prácu aj za to, že vzala do úvahy moje návrhy. E, ja som žiadala, aby sa tam začlenila jedna doložka, ktorá núti členské štáty k vzájomnej výmene informácií a vždy, keď je niektorý členský štát dostane nejakú informáciu o tajných služieb, treba na ňu upozorniť. Toto je základný aspekt a často sa podceňuje v rámci boja proti terorizmu. A po parížských atentátoch sa zistilo, že táto informácia existovala, ale nebola zdieľaná. Iba sa vzdielajú tie články, ktoré sú určené na ochranu základných práv, slobody prejavu a tak ďalej. Ale toto všetko sú e, piliere nášho právneho systému a musia byť explicitne začlenené do smernice. Chcela by som povedať, že tejto smernici chýbajú ambície. Boj proti terorizmu je priorita, ale neexistuje nejaký integrovaný prístup ani vízia tohto problému. Nestačí stanoviť represívne opatrenia zo strany úradov. Členské štáty musia aplikovať aj preventívne opatrenia, začleniť občianskú spoločnosť do boja proti terorizmu. A rovnako sa to týka aj financovania terorizmu. Iba takto dokážeme kontrolovať a znižovať akcie schopnosť teroristov. Máme tu už nejaké nejaké nástroje, ako napríklad zmrazenie aktív alebo konfiškácia, ale my musíme zmobilizovať aj ďalšie nástroje, napríklad ktoré podporujú pašovanie zbraní, umenia, ropy. E, tieto operácie majú veľký trh v Európe. E, prečo Európa e, poskytuje a predáva zbranie do konfliktných oblastí? E, ak to budeme, keby sme to nerobili, tak by sme zabránili teroristom, aby mali prístup k financiám. A ďalej tu máme e, isté obmedzenia na internete. E, úrady by mali mať možnosť zablokovať podozrivé stránky, tak ako to navrhuje spravodajkyňa a takisto to aj radí v rámci všeobecného stanoviska ale samozrejme pri zavádzaní takýchto opatrení treba byť opatrný. E, treba e, samozrejme tam e, zapojiť aj súdne orgány, e, aby vyhodnotili a v konečnom dôsledku povolili zablokovanie niektorých internetových stránok a ich obsahov. E, prístup na sieť by nemal byť v žiadnom prípade obmedzený alebo poškodený. Ďalej by som bola rada, keby sme sa ešte venovali zmienke alebo uviedli tam zmienku o význame toho, e, ľudí, ktorí sa rozhodnú opustiť teroristické siete a spolupracovať e, so orgánmi e, spravodlivosti e, s cieľom vyhnutia sa ďalším atentátom v budúcnosti. My sme pripravení spolupracovať so spravodajkyňou a pripraviť naozaj efektívny nástroj. Mne, mňa osobne nepresvedčilo to, že je pozitívne mať málo času na prípravu takejto veci. E, často niekedy, keď pracujeme pod tlakom, vedie k chybám, omylom a keď sa potom takéto milné ustanovenia budú aplikovať, môže to spôsobiť následné problémy. Som plne pripravená spolupracovať. Ďakujem. A pán Fontána MF. Ďakujem, vážený pán predseda. Ja chcem poblahoželať spravodajkyni, e, pretože ona naozaj súhlasím s viacerými bodmi, ktoré ona e, v správe uvádza. Nepochybne je veľmi dôležité, aby štáty dospeli k dohode v oblasti boja proti terorizmu. Toto je základná vec, keď hovoríme o islamskom terorizme. Ak každá krajina by mala bojovať oddelenie, tak by bolo veľmi komplikované toto spustiť a preto považujem za pozitívne, harmoniza, harmonizovať alebo radšej spolupracovať a spolupracovať lepšie, ako sme spolupracovali doteraz, lebo slovo harmonizácia sa mi veľmi nepáči. Mali by sme e, si ešte raz pohovoriť o tom, čo sa hovorí o internete. Všetci dobre vieme, že na internete sa mnoho ľudí radikalizuje a hoci v prvom okamihu nie sú ani tak veľmi E, nábožensky založení, ale radikalizujú ich také rôzne extrémistické vyjadrenia na internete. Ocitli sme sa v zložitej situácii, pretože na jednej strane je treba rešpektovať slobodu webu a možnosti, ktoré internet poskytuje. V každom prípade e, návrhy v tejto správe sú zaujímavé a treba ich hlbšie preštudovať. Samozrejme, treba zautočiť na financovanie terorizmu, pretože terorizmus je financovaný z viacerých zdrojov. Mali by sme skúmať, či niektoré tretie krajiny, ktoré financujú terorizmus, ktoré sú to a mali by sme stanoviť nejaký mechanizmus pre takéto prípady, možno na obchodnej úrovni, pretože sa zdá, že sú tu krajiny, ktoré majú záujem na tom, aby v Európe existoval terorizmus. Nemenej dôležitým bodom je spolupráca medzi bezpečnostnými agentúrami. Avšak eh, mohli sme sa presvedčiť, že v mnohých prípadoch eh, tajné služby niektorých krajín neboli na to pripravené a tieto informácie sú nevyhnutné a základné pred niekoľkými dňami prebehla operácia belgickej policie tu v Bruseli a výsledkom tejto operácie zahynul jeden Alžírčan, ktorý tu nebol legálny. Nevie sa ešte, či bol teroristom alebo nie. Ale v každom prípade vidíme, že terorizmus žije a živí sa nelegálnymi, nelegálnymi vecami. Treba povedať, že kontrola je naozaj nevyhnutná, aby sme sa vyhli tomu, e, že tu máme ľudí, ktorí žijú v ilegalite, e, musia mať svoje dokumenty, len tak sa vyhneme tomu, aby terorizmus e, rekrutoval svojich následníkov medzi týmito nelegálnymi ľuďmi. Bol tu jeden somalský občan, ktorý sa dožadoval E, azylu a potom následne e, chcel vyzývať e, k džihádu. Bol to zrejme člen nejakej džihadistickej siete. Tento človek žil v Taliansku v jednej turistickej infraštruktúre s bazénom a tak ďalej. Takže my musíme naozaj dávať veľký pozor na to, kto vstupuje do Európy a mali by sme sa vyhnúť tomu, aby tieto E, e, títo ľudia, ktorí žerú v ilegalite, e, neprestavovali nebezpečenstvo. Ďakujem, hovorí pán predseda, už sa vyjadrili všetci tieňoví správodajcovia. Venovali sme tomu veľa času, pretože je to veľmi dôležitá téma a teraz máme viacerých poslancov, ktorí si želajú vystúpiť a ja dám slovo štyrom rečníkom a potom uzavrieme E, rečnícky zoznam, lebo ma, sme trošku oneskorení. Teresa Chimenec. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Ja by som chcela povedať to, že som presvedčená, že najdôležitejší je prvý krok, ktorý musíme urobiť a to je pochopiť, čo je vlastne terorizmus. Ja si myslím, že neexistuje nejaká jednoznačná zdieľaná definícia terorizmu a aj tu v tomto parlamente sa už 7 rokov e, snažím túto tému riešiť a venujem sa jej, ale ešte stále tu neexistuje rovnaký pohľad a rovnaký spôsob prístupu k terorizmu a pritom je to veľmi dôležité. Táto správa bola veľmi zložitá a ja sa chcem poďakovať Monike Holmajer za odvedenú prácu. Naozaj e, je to veľmi zložitá a komplikovaná správa. Hlavným cieľom E, ako hovorí štokholmský program, by malo byť zabezpečiť občanom slobodu, bezpečnosť a spravodlivosť. Hovorilo sa tu veľa o obetiach. Ja ako obeť terorizmu chcem povedať, že najlepšie, čo môžeme pre obete urobiť, je vyhnúť sa tomu, aby bolo viac obeti. A preto musíme pokračovať e, na spoločnej právnej báze lebo na to budeme potrebovať politickú vôľu. Ak nebudeme mať politickú vôľu bez e, ideologických e, nánosov, čo vôbec nepomáha tomu, aby sme terorizmu čelili, ale jedine e, e, vedie k tomu, že vlastne tu dochádza k ďalším a ďalším e, ďalším vraždám a preto je dôležité, aby naše policajné a súdne organizácie pracovali koordinovane, pokojne, aby zdieľali e, nevyhnutné informácie, aby sme mohli pokročiť v boji proti terorizmu. Tento terorizmus sa neustále mení. Monika povedala, že sú siete a že všetci hovoria o internete. Áno, internet je veľmi dôležitý, ale my sme si všimli, že je tu aj téma tých e, osamelých vlkov, ale neznamená to, že oni sú sami vo svojich domoch a zavesení na internete. Nie, oni sú členmi buniek, ktoré sú veľmi mocné a veľmi dobre organizované. Ja viem, že my v Seute a v Melile máme ľudí, ktorí sa radikujú ani nie tak cez internet, ale cez rodiny, cez priateľov. A rovnako musíme sa pozrieť aj na to, z akých sociálnych kruhov títo ľudia pochádzajú. Nie všetci pochádzajú z sociálne z nevýhodnených rodín. Mnohí, áno, majú nedostatok podpory pri integrácii, ale mnohí nie. Toto všetko musíme zohľadniť. No a samozrejme, že po každom atentáte sme veľmi solidárni a cítime súcit s obeťami, ale e, ako si nechápeme, že zajtra sa aj my môžeme stať obeťami e, atentátov Čiže je potrebné menej súcitu a viac ochrany. A preto vlastne tie pozmeňovacie návrhy, ktoré sú apológiou terorizmu, e, myslím si, že nie sú na mieste. Treba sa naozaj snažiť o to, aby ľudí, ktorí sú, boli odsúdení za zločiny, za, za rôzne e, úniky a tak ďalej, a tento človek, ktorý bol prijatý 20 ľuďmi ako hrdina, teraz momentálne e, ho chcú navrhnúť za predsedu svojho regiónu. Čiže ja hovorím, že, e, e, že vlastne v, nikto by nejakého geja e, nenominoval mojej kraji na post prezidenta, ale teroristu áno. A toto všetko, keď sa hovorí o terorizme, my všetci hovoríme o terorizme, ale nezdielame rovnaké ciele. Takže môj pozmeňovací návrh pôjde v tomto smere, že, že pokúsiť sa zadefinovať, čo je terorizmus, e, ako pomáhať obetiam a Monika môžeš rátať e, s mojou podporou. E, pokúsim sa obohatiť túto správu. Thank you. Um... Ďakujem. A teraz pán Becker, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. My sa teraz e, nachádzame v uprostred tej najväčšej hrozby pre európsku spoločnosť. Je to najväčšia hrozba za posledné desaťročia. Táto situácia, toto ohrozenie je neobyčajne e, e, vo neobyčajne veľkej miere zastúpené u, u, vo vnútri našej spoločnosti a preto v Európe musíme tomuto javu priznať najvyššiu prioritu. Politika musí riešiť dve úlohy. Po prvé, prijať akékoľvek opatrenia, ktoré vedú k cieľu zabezpečiť bezpečnosť občanov. A samozrejme, e, zároveň musia byť zachované základné a ústavné práva tak na európskej ako aj e, štátnej úrovni. Samozrejme, že všetko musí priebeha, prebiehať e, súčasne a ja apelujem na všetkých tých, ktorí ešte E, ešte váhajú, aby sme videli tie hrozby pre ľudské práva všade. Veľa vecí sa kontroluje a my by sme mali tu v parlamente zabrániť tomu, aby sa prijímali nové zákonné opatrenia bez toho, aby sme brali ohľad na slobody a práva. Neblokujme však bezpečnostné opatrenia je e, základnou povinnosťou politikov a politiky a základným očakávaním, ktoré občania od politikov a od politiky majú, je zabezpečenie bezpečnosti. My nemôžeme teraz čakať na ďalší útok a potom vymýšľať nevyhnutné opatrenia. Ja som presvedčený, že tie bezpečnostné opatrenia určite cez tento parlament neprejdu, ak budú príliš zasahovať do súkromia občanov a do základných práv a ja môžem za prislúbiť e, maximálnu podporu. Teraz pani spravodaj, teraz dostáva slovo Anna Gomš. Ďakujem. Ďakujem pani spravodajkyni za všetky vylepšenia textu. Plne podporujem to, čo povedala Katarína, naša tieňová spravodajkyňa, vrátanie e, e, princípu rešpektovania základných práv, pretože to je pre nás tá zásadná vec byť účinný a zároveň nepomáhať teroristom nevedomky. Ja som sa intenzívne zaoberala textom o cudzích bojovníkoch a nazdávam sa, že my musíme naozaj my sa musíme naozaj zamerať na E, programy proti radikalizácii. Ja si myslím, že tam je veľmi veľa dobrých prvkov z hľadiska Eurojustu. To však nestačí. My musíme do tejto činnosti zapojiť aj Europol. Rovnako je potrebné, aby sa aj e, na politickej úrovni prijal záväzok konať. Je naozaj potrebné, aby sme vlastne sa riadili e, praxou, aby sme sa bavili s ľuďmi z agentúr, ktoré, ktorí pracujú priamo v teréne e, na tejto deradikalizácii. Ja si myslím, že títo ľudia skutočne pracujú vynikajúco, e, odvádzajú skvelú prácu a bohužiaľ ja vidím oveľa menšie odhodlanie pracovať na tejto téme zo strany politikov, pretože tomu sa treba venovať aj na národnej, aj na miestnej, aj na európskej úrovni a tu by to možno chcelo e, nejakú nadstavbu alebo nejaké iné formulácie. E, ja tieto veci vnímam tak, že v tomto texte sa veľa zdôrazňuje väzba medzi organizovaným zločinom a terorizmom. To je veľmi dôležité. A rovnako sa tu hovorí aj o financovaní terorizmu. Ale je potrebné apelovať aj na všetkých úroveň. Nestačí, aby len E, justičné orgány pracovali na problému, ale treba sa venovať aj prevencii. Aj náš súdny systém má veľkú mieru zodpovednosti v tejto oblasti. A naše úpravy a zákonné úpravy, tých tu máme celé desiatky, ale e, napriek tomu pranie špinavých peňazí je pomerne ľahké a uľahčené toto všetko znamená, že my musíme žiadať o zodpovedné správanie aj bankový a finančný systém. Musíme sa dožadovať bankového dozoru a tak ďalej, pretože tam, čo sa deje, to je naozaj strašné. A my by sme mali tento systém celkom zmeniť, pretože čím viac priestoru pre offshore systémy máme, tým ľahšia cesta k praniu špinavých peňazí sa otvára. No a samozrejme je úplne zásadné konfiškovať majetok, ktorý je používaný na e, teroristické účely. Tu máme príklad Talianska. Ďalšia vec, ktorú by som chcela spomenúť, je, že tu máme C DEN, to je de facto látka, ktorá sa môže používať a jej získavanie je ešte stále možné. A toto CDARN e, už v roku 2020 som na toto tému písala správu a ja stále vidím, že sú tu stále veľké medzery E, v kontrole napríklad v Nemecku a inde zostávame len pri takej e, pomerne slabej rétorike. Teda my sa musíme e, na túto otázku CDRN zamerať z hľadiska nových technológií a nového vývoja v tejto oblasti. Takisto je dôležité povedať v tejto súvislosti, že my musíme rešpektovať aj súčasné smernice o kybernetickom priestore. No a samozrejme sú tu ešte aj ďalšie záležitosti, ktoré majú e, e, svoj dopad a svoju silu. E, pán predseda prerušuje 6 minútov, stačilo. No a samozrejme, pokračuje pani Gomš, e, chceme, aby príslušné bezpečnostné služby a agentúry fungovali. To je nevyhnutné. Áno, ďakujem. Wanted... Uh, Mario Lauristen, ďakujem. Ja by som sa chcela pridať e, k tomu, čo povedal Jan. Problém je podľa mňa v tom, že v tomto odseku, respektíve som návrhu 4a, vidím veľmi všeobecné znenie, isté druhy využívania internetu môžu nabádať k radikalizácii. Teda niektoré formy využívania internetu, to je natoľko široký pojem, že sa nám nikdy nepodarí to obsiahnuť. Existuje YouTube, Facebook. Toto sú formy využívania. Ďalšia veta sa týka nezákonného obsahu, to chápem. Ja teda chcem navrhnúť. Musíme postupovať veľmi opatrne tu sme totiž na veľmi tenkom ľade. Je tu podľa mňa riziko, že dôjde k legitimizácii cenzúry. Musíme naozaj postupovať veľmi opatrne. My máme v niektorých častiach Európy skúsenosti s úplnou cenzúrou, pričom sa to legitimizovalo veľmi podobným spôsobom. Z jednej strany, teda na jednej strane to vôbec nepomohlo a na druhej strane eh, to spôsobilo veľké škody spoločnosti. Monika, nech sa páči. ešte predtým rada zaujala spoločný prístup, musíme im tiež dať slovo, budú s nami rokovať. Požiadame holandské predsedníctvo, aby zareagovalo a až potom dáme slovo Monike. Pán Svár, tak sa nemilím za holandské predsedníctvo. Ďakujem, vážený pán predseda, vážení poslanci. Pred dvoma mesiacmi sme si stanovili veľmi ambiciózny cieľ a síce dosiahnuť spoločný prízov návrhu o smernice o boji proti terorizme. Na marcovej rade minulý piatok, 11. marca, eh, pri výročí eh, pamätky obeti terorizmu eh, rada uznala tento dôležitý dôležitý spoločný prístup aj to, že sa musí zaoberať aj novým formom terorizmu, najmä zahraničných teroristických bojovníkov. Rýchlo schválenie spoločného prístupu je e, významným signálom v tom, že Rada členské štáty sú jednotné v bodi proti terorizmu. Tento kompromis e, dosahuje rovnoho na jednej strane medzi návrhom komisie a na druhej strane medzi e, postojom členských štátov. Dôležité prvky všeobecného prístupu sa týkajú vycestovanie do zahraničia s cieľom terorizmu a financovania terorizmu, ako aj zahrnutie smernice o informačných systémoch v definícii teroristických činov, ktoré sa budú vzťahovať na najzávažnejšie činy. Čo sa týka ustanovenia o posilnení vyšetrovacích nástrojov a tiež e, v oblasti ochrany e, práv obetí, môžem poznamenať, že Európsky parlament e, aj rada sú si vo svojich postojoch blízke v väčšine bodov. V tých ostatných ešte bude potrebná diskusia. Predsedníctvo s potešením konštatuje, že spravodajkynia pani Holmajer eh, chce naďalej pracovať na tomto návrhu a využiť aktuálnu dynamiku. Tešíme sa na začiatok rokovaní medzi Európskym parlamentom a radou a dúfame, že sa nám podarí dosiahnuť v dohľadnej dobe kompromis. V ideálnom prípade ešte pred letnou prestávkou ďakujem. Ďakujeme pekne. Monika, ďakujeme za vynaložené úsilie. Padlo tu viacero otázok na tvoju adresu. Nech sa ti páči. Ďakujem, pán predseda. Najskôr niekoľko zásadných poznámok. Nejde tu o bezprostredný e, základ trestného práva členských e, štátov v podrobnej podobe. Ide tu o rámcové rozhodnutie, ktoré sa potom do národnej legislatívy bude zavádzať, aj keď sú dosť odlišné tradície v jednotlivých členských štátoch. Nie všade to vyzerá rovnako. Ide tu o taký zásadný právny rámec, nie o podrobný akt, v ktorom by sme popisovali všetky podrobnosti. Toto totiž nie je úlohou tejto smernice. Má to byť len eh, ponúknutý rámec. Ďalej po druhé, eh, čo sa týka hodnotenia dopadov, členské štáty v roku 2002 aj v neskorších rokoch už vykonali viacero hodnotení dopadu, respektíve prevzali ich z predchádzajúcich rozhodnutí a už niekoľko rokov v členských štátoch sa tieto eh, plnia v praxi. A preto podľa mňa tu nepotrebujeme hodnotenie dopadov v tomto prípade. Na ďalšiu schôdzu, keď to som však už e, prizvala predsedníctvo, radu, Eurojust, aj Europol, teda viacerých e, odborníkov, aby sme s nimi mohli diskutovať o tom, čo povedal napríklad pán kolega Ježek a sa, ako sa postavíme k možným konfliktom v územných oblastiach, pretože existujú páchatelia s dvojitým občianstvom alebo páchatelia, ktorí sa dopustia na inom území, na území iného e, štátu trestnej činnosti. Ja som navrhla, aby sme sa držali postupov právnej pomoci pri vydávaní a tak ďalej, aby sme prihľadali aj na právnu príslušnosť jednotlivých súdov. To by bolo podľa nás rozumné. Ešte sa zaoberá túto otázkou územnej povahy, aby sme mali napokon pri predkladaní správy čo najvystižnejšie znenie. Ešte ďalšia otázka mi napadá, ktorá sa týka ciest v EÚ v návrhu to už obsiahnuté je. Ja som požiadala viacerých zastupcov rady a aj komisie, aby nám povedali, ako sa do budúcna môže zabrať tomu, aby niekto, kto sa už dopustil vážnej trestnej činnosti v Belgicku, potom vycestuje do Paríža a parížské bezpečnostné zložky o tom vôbec nemajú prehľad, ale či je trestné právo vhodným nástrojom na zabranie takýchto ciest, alebo či existujú nejaké iné opatrenia, to si ešte musíme ujasniť. Pretože ak niekto vycestuje s cieľom zabiť 130 ľudí v Paríži, tak je na mieste, že parížská vláda sa vyjadrí, že nechce, aby boli povolené takéto cesty, ale musíme hľadať nástroje, ako takýmto cestám v budúcnosti zabrániť. Teda v prípade, že ide o známych páchateľov v Belgicku v jednej krajine, ale úplne neznámych v inej krajine vo Francúzsku, aby sa tomu dalo do budúcna zabrániť pretože pri týchto cestách e, sa často páchateľe dopúšťajú veľmi závažné trestné činnosti. Toto sa ešte musíme teda e, vyjasniť. Jan Filip, e, trošku ma zaraža tvoje vyjadrenie, pretože tu sa nič nehovorí o šifrovaní, o bežnom softvéri, o dvojitom využívaní. Ide tu konkrétne o malware, ktorý sa využíva iba na teroristické účely. Vôbec tu nejde o bežné využívanie softvéru, ktorý používa Apple alebo Ehm, malý a stredný podnik, e, to s tým absolútne nesúvisí, ale vôbec naozaj. Všetko to spadá iba do pojmu e, malware, čo sa tu v tomto návrhu uvádza. Ide tu konkrétne o taký druh softverov, ktoré môžu poslúžiť napríklad e, ku zrážke dvoch vlakov v mm, dopravnom systéme, alebo napríklad ide o malware, ktorý môže spôsobiť výbuch atomovej elektrárne. Teda ide o konkrétne nástroje, ktoré sa využívajú výlučne na turistické účely. Všetko, čo sa týka bežnej eh, činnosti, bežného užívania internetu, tak ehm, to do tohto nespadá. Ak si povieme, že tu nechceme mať nič, čo sa týka počítačovej činnosti, podľa mňa nie je na mieste, pretože vražda sa týka rôznych oblastí a napriek tomu sa spomína v rôznych eh, súvislostiach, pretože je to vážna vec. E, teda počítačové prostredie rozhodne súvisí v dnešnej dobe aj s terorizmom. Tieto témy, žiaľ, takisto ako akékoľvek iné bežné zbranie sa môžu použiť ako zbraň pri takýchto útokoch. E, rôzne šifrovanie, e, uzatváranie kľúčov, kódovanie, o to tu vôbec nejde vôbec tu nejde o takéto formy možnej cenzúry. Ide tu o e, nástroj na európskej úrovni, ako zasiahnuť v prípade skutočne overeného rizika. Ide tu o to, aby bola možnosť otvoriť celý systém v prípade podozrenia. Ja nechcem isté, že vyriešiť všetky problémy s tým súvisiace v tejto smernici o trestnom práve. To si bude vyžadovať nepochybne veľmi podrobné diskusie a úplne iné riešenia E, ďalej bod 4a, to spomenula kolegyňa Lauristin. Ide o rozhodnutie Európskeho parlamentu v pôvodnom texte, pričom viac ako 80 kolegov to takto osúhlasilo a preto je to v úvodnom ustanovení, pretože ide o text, ktorý bol odsúhlasený už v Európskom parlamente. Ja som e, na tom nezmenila ani čiarku, iba som prevzala presne od slova do slova do úvodného ustanovenia toto znenie zo správy pani Daty a toto znenie naozaj je úplne doslovne prevzaté zo schválenej e, správy, ktorá bola súhlasená veľkou väčšinou v pléne. Bolo to podporené v pléne naozaj veľmi veľkou väčšinou hlasov, nie nejakou tesnou väčšinou. A keďže terorizmus uh, uh, je e, relevantnou témou, ja som to uviedla do úvodných ustanovení. Čo sa týka uzatvárania internetových stránok, na to, či bude alebo nebude potrebné súdne povolenie, to sa ešte bude musieť e, prejednať. Obmedzilo by to totiž dosť výrazne e, činnosť rôznych subjektov na trhu. Vidíme, že v Darknete pôsobí mnoho podozrivých subjektov, Nede tu o to, aby sa niečo stiahovalo z obsahu podľa svojvoľného uváženia jednotlivca. Ide o spoluprácu celých tímov v spolupráci s podnikmi a ak nedôjde k súhlasu, tak sa to môže e, zamedziť e, a potom sa to bude prejednávať na súdnej úrovni. Ak sa všetky strany zhodnú, tak sa to stiahne z obsahu. Tento postup bol naozaj veľmi pozorne zvážený, pretože také obsahy na internete, ktoré súvisia s veľmi vážnou trestnou činnosťou, chceme e, ponechať na internete e, čo najkračšie, isté, že aby sa e, to nejako nešírilo, aby sme tým nenapomáhali páchateľom v ich činnosti. Ja som sa snažila vo svojej práci zohľadniť rôzne oblasti. Tieňoví spravodajcovia sú veľmi ochotní spolupracovať a teším sa na to, že sa nám v krátkom čase podarí vypracovať dobrý základ pre rokovania v trialogu s komisiou a s radou. Chcem sa poďakovať za dobrú spoluprácu aj za prípravnú činnosť tieňovým spravodajcom za to vám naozaj veľmi pekne ďakujem. Mne to dosť výrazne uľahčilo moju prácu. Ak sú ešte nejaké nejasnosti, e, vyjasníme si to medzi sebou. Ja si myslím, že terorizmus e, je oblasť, v ktorej by Európsky parlament mal prejaviť jednotný e, prístup. Nikto z nás predsa nechce, aby vysoké počty ľudí prichádzali o život v dôsledku terorizmu, ale zároveň nikto nechce E, isté, že zámerne e, znižovať význam e, ľudských práv, ani to nie je našim primárnym zámerom. Snažíme sa, aby tieto pravidla boli čo najpraktickejšie pre príslušné orgány, aby mohli v prípade potreby zasiahnuť, aby to bolo prakticky využiteľné aj pre, dajme tomu, orgány prokuratúry, aby sa tým zvyšila bezpečnosť aj v členských štátoch jednotlivo. Ďakujem. Ďakujeme pekne, Monika, za tvoje úsilie Tieňoví spravodajcovia naozaj odvádzajú veľký kus práce. Máme veľmi málo času. Lahota na pozniece návrhy vyprší 7. apríla na poludnie. Nebude už priestor slovo komisii, máme totiž málo času. Ospravedlňujem sa. Ďalej prejdeme k bodu 19. A síce otázka na písomné zodpovedanie komisii z 1. decembra 2015 od pána Džambaského. Ide tu o opatrenia na boj proti terorizmu. Táto otázka bola zaslaná 1. decembra 2015 a podľa pravidla 130 odstavec 5. Táto otázka má byť zodpovedaná do 6 týždňov. Otázku komisia nezodpovedala v tejto lehote. Dávam teraz slovo pánovi Džambaskému, aby nám priblížil zhruba e, cieľ svojej otázky a potom dáme slovo komisii. Pán Žabasky, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, gospodin predsedateľ. Ďakujem. Pán eh, predseda, moja otázka súvisí s tragickými útokmi z 13. novembra 2015 v Paríži vo Francúzsku. Jasne sa ukázalo, že budú potrebné ďalšie kroky na to, aby sme zabránili teroristom a zločincom, aby sa pohybovali medzi českými štátmi a tiež budú potrebné rozsiahlejšie opatrenia v boji proti výmene informácií medzi orgánmi činnými v trestnom konaní. Myslím, že budeme potrebovať príslušný plán koordinácie. Európska únia totiž eh, čeli hrozbe terorizmu. E, potrebujeme opatrenie na zaručenie bezpečnosti e, občanov a tiež na zajistenie slobody pohybu, ako aj na boj proti terorizmu v EÚ. A moja otázka znie, aké opatrenia komisia chce navrhnúť, aby bola poskytnutá e, doplnková podpora členským štátom, aby mohli zintenzívniť svoje kroky v boji a zabránení terorizmu v Európskej únii a zároveň v snahe zastaviť radikalizovaných jednotlivcov eh, prestupom do EÚ. Akú doplnkovú podporu môže komisia poskytnúť v snahe vylepšiť informáciu medzi členskými štátmi a ako zajistiť lepšiu spoluprácu v snahe zabrániť teroristom a zločincom v voľnom pohybe v EÚ. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Džambasky. Teraz sa obraciam na komisiu. Nech sa páči. Koho tu máme za komisiu? Dobrý deň. Dostali sme otázku, ak sa nemýlim, už e, medzičasom bola odoslaná odpoveď e, poslancovi na jeho otázku. Neviem, či chcete, aby som predsa prečítala odpoveď, ktorú sme vám poskytli, alebo či stačí uh, už len to, že medzičasom už bola táto odpoveď zaslaná autorovi otázky. Uh-huh. To je dobrá otázka. Dôvod, prečo je tento bod vôbec na programe, je, že poslanec nebol spokojný s tým, že nebola dodržená lehota na poskytnutie odpovede Mm, chcem sa teda opýtať, hľadom na to, že už medzičasom bola poskytnutá odpoveď, či sú všetci spokojní. Ide tu samozrejme o dve veci, jednak obsah a jednak aj dodržanie časového rámca. Ja by som si rád splnil svoju diplomatickú e, činnosť. E, pozerám sa, či kolegové prikyvujú, teda z obsahového hľadiska, či je to v poriadku aj časového hľadiska. Pritiahli sme vás sem, pretože sme nedostali e, na čas odpoveď E, teda časová, e, časový aspekt bol splnený a ďalej, čo sa týka obsahu, pán kolega je spokojný s obsahom odpovede? Dobre. Ďakujeme za to, že ste prišli. Ďakujeme pánovi Džambaskému za to, že predložil túto otázku. Je dôležité, aby sme dostávali odpoveď na čas. Nech sa páči. Ešte posledná poznámka, ak dovolíte. Myslím, že komisári odpovedali na váš list, ktorom vysvetľujú, že v roku 2015 sme dostali veľmi vysoký počet e, otázok poslancov Európskeho parlamentu. Celkom iste si spomínate na udalosti z roka 2015. Je na veľmi ľúto, že dochádza k takýmto oneskoreniam ale chcem vás tiež eh, požiť pochopenie, že za istých okolností eh, môže dôjsť k omeškaniam. Snažíme sa vylepšiť naše postupy, aby bolo možné odpovedať eh, v čo najkračej dobe, najmä ak ide o takéto veľmi dôležité témy, ale prosím láskavo, buďte k nám zhovievaví. V období za rok 2015 ja vás môžem uistiť, hovorí pán predseda, že vieme o vysokom počte otázok, ktoré dostávate, ale musíme dbať na to, aby sa dodržali postupy, aby poslanci e, dostávali na čas odpovede na svoje otázky, aby sa celý proces príliš nepreťahoval. Vieme však, že dostávate naozaj veľmi vysoký počet otázok. Ešte raz ďakujeme za vašu odpoveď a ďakujeme pánovi Džambaskému. Okay, so we move on to... Takže prejdeme k bodu 20. Um, this is now the um, implementation of the UN Convention on the Rights of the Persons with Prejdeme k bodu vykonávania dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a s osobitným zreteľom na záverečné pripomienky výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím. Spravodajca alebo spravodajkňa je pani Anderson, ale ne, nemohla prísť, takže jej návrh predstaví pani Ernst, koordinátorka za GUE. Takže prejdeme a slovo dám priamo pani Ernst, ktorá predloží stanovisko pani Anderson. Ďakujem veľmi pekne, Claude. Ďakujem veľmi pekne kolegyne, kolegovia. Kolegyňa Martina Anderson, aj keď veľmi chcela, nemohla prísť, má veľmi naliehavú, naliehavé povinnosti a po dohode s ňou a s jej kanceláriou by som dnes chcela predstaviť aj stanovisko, ktoré je pre nás eh, mimoriadne dôležité. Ako všetci viete, ide o dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Je to téma, ktorá často sa vníma len ako nejaká vedľajšia a v aktivitách EU a členských štátov no teraz nemá zodpovedajúce postavenie a dôležité, aby sme príjmali kroky vpred aby inštitúcie EÚ predovšetkým tlačili na to, aby ratifikácia tohto dohovoru bola zrealizovaná. Momentálne sú to tri krajiny, Fínsko, Holandsko a ktoré ratifikovali, čiže to je príliš málo krajín a je dôležité pokračovať ďalej v ratifikácii, podporovať ju a je to vec, ktorá je pre nás veľmi dôležitá. Vo všeobecnosti v členských štátoch sú rôzne regulácie veľmi dôležité, aby sa obnovila jasnosť a istota. Druhá vec, ktorá je pre nás veľmi dôležitá, spravodajkyňa sa konzultovala, poradila sa e, Európskym fórom osôb so postihnutím, zorganizovala aj iné témy a je, alebo teda vypočutia je dôležité, aby návrh z roku 2008 vyta všeobecnú smernicu e, na, e, aby bol, bol základ e, ľudí so postihnutím, to stále nebolo zrealizované. Máme zrovnoprávnenie v oblasti zamestnanosti, ale tá všeobecná zásada musí byť ešte ošetrená. To je dôležité a veľké želanie mnohých zúčastnených združení a asociácií. My by sme chceli, aby vypočutia, zasadnutia navrhnuté aktivity na európskej úrovni boli e, bez obmedzenia prístupné ľuďom s postihnutím. A chceme, a to sú všetko veci, ktoré kolegovia, o ktorých kolegovia hovorili, kolegyne hovorila v stanovisku, aby sa silnejšie a lepšie zohľadňovali práva detí a kompatibilita s dohovorom OSN o právach detí bola jednoznačne zaistená. To je veľmi dôležitá vec. Ľudia s postihnutím musia mať plný prístup k politickému systému a to na všetkých úrovniach. A preto je veľmi dôležité, aby v členských štátoch a na európskej úrovni začali obnoviť obnovili tento pokus. Je tiež dôležité, aby v trestnoprávnom stíhaní alebo trestnoprávnych konaniach eh, boli k dispozícii eh, špeciálni advokáti, aby ľudia s postihnutím mali prístup k ich službám. Dôležité je tiež, že keď hovoríme o ľuďoch s postihnutím, aby sme nevnímali len náš vlastný kontext v rámci členských štátov, ale treba myslieť aj na ľudí, ktorí sú bez štátnej príslušnosti, sú žiadatelia o odvíl, alebo sú um, bezdomová, pretože postihnutia, a postihnutie sa týka všetkých skupín obyvateľstva, Treba posilniť naše snahy, sprístupniť služby a zaistiť dodržiavanie práv. A ďalej by som chcela povedať, že nie sme spokojní so zámerom britskej vlády odstúpiť od dohovoru o právach ľudí s postihnutím. To je podľa nás nesprávna cesta a z rôznych dôvodov aj vo vzťahu k ľuďom s postihnutím máme veľké obavy. Takže čo sa tu vôbec navrhuje? Ide o okamžitú implementáciu e, dohovoru OSF v členských krajinách na európskej úrovni e, v forme právneho aktu. Druhá vec je, že financovanie a poskytovanie prostriedkov EÚ na to, aby sme podporili aktivity ľudí s postihnutím, a myslím, že tu je ešte veľmi veľa otvorených miest, ktoré treba odstrániť. Jasná stratégia o uznaní a implementácii dohovoru OSN na európskej úrovni a v členských štátoch a je dôležité, aby v všeobecnosti sme preverili legislatívu EÚ, v akom rozsahu súhlasí s dohovorom, dodržiava dohovor, potrebujeme osobitné podmienky pre zamestnancov tak, aby ľudia s postihnutím boli skutočne e, zaintegrovaní. To sú dôležité veci. E, to sme vyjadrili v podobe stanoviska a Martina Anderson vás žiada, aby sme e, zapracovali čo najviac návrhov. Je to dôležitá téma, tešíme sa na všetky podnety a kritiku všetky návrhy. Ďakujem pekne. No, Ďakujem pekne. Cornelia. A teraz dostanú slovo tieňovi spravodajcovia. A spravodajkyňa v vo výbore EMPL je tiež členkou, členom tohto výbora. Aj teda ten dostane slova. Takže Pán Sogor nahrádza tieňovú spravodajkyňu za EPP. Nech sa páči, máte slovo. Pán Sogor, nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne. Spravodajkyňa Bočkor za EPP tu nemohla byť, a tak ma požiadala, aby som to prečítal. No a ja budem pokračovať po maďarsky. A ďakujem veľmi pekne Ďakujem. E, pokiaľ ide o rezolúciu OSN o postihnutých ľuďoch, tak e, máme tu dohovor o aplikácii, o ktorom sa to hovorilo a my teraz už poznáme, aké dimenzie treba zohľadňovať. Je dôležité brať do úvahy tieto e, aspekty v návrhu stanoviska. A e, všetky tieto aspekty treba e, správne aplikovať na základe práve dohovoru OSN. Treba upozorniť na to, že treba vyvolať istý záujem v spoločnosti a vzbudiť záujem verejnej mienky o, tú, o tento dohovor. Ja ako tieňový spravodajca chcem poďakovať pani Anderson, e, ktorá e, musela upozorniť na nedostatky pôvodnej správy, ale zdá sa mi, že e, tento text bol náležite doplnený a ja považujem za dôležité venovať úsilie E, pri správnej aplikácii nástroja a na druhej strane nemôžeme zabúdať na to, že je dôležité rátať s adekvátnym financovaním, lebo len tak budeme môcť e, splniť svoje záväzky. Ako tieňový správodajca predložím náležité pozmeňujúce návrhy a dúfam, že budeme môcť spolupracovať. Ďakujem pekne, pán Šogor. A teraz e, Birgit Cipel, tieňová spravodajkňa za SAD, nech sa páči, ďakujem veľmi pekne. Dnes nahradím e, kolegu Jubajeta, ktorý je e, tieňovým spravodajcom a ja prečítam jeho pripomienky k tejto zložke. Poprvé by som chcela, chcel poukázať na dôležitosť aplikácie e, dohovoru SN o právach ľudí s postihnutím hovoríme o každodennom živote 80 miliónov ľudí, 16 európskej populácie. A samozrejme súhlasíme alebo nesúhlasíme so všetkými ustanoveniami. Stanovisko napríklad slode s tým, že rada zatiaľ neprijala návrh z roku 2009 o smernici o implementácii princípu rovnakého zaobchádzania. Rád by som poukázal na dve rôzne veci. Poprvé, dopady úsporných opatrení na tých najzraniteľnejších občanov situácia ľudí s postihnutím je v ostatných rokoch čoraz komplikovanejšia. Je na čase za čas so sociálnymi a verejnými investíciami a v tomto ohľade som presvedčený o tom, že práva ľudí s postihnutím a tým aplikácia dohovoru OSN musí byť riešená v práci, ktorej sa venuje Európsky semester. Druhá vec, ktorú by som chcel zdôrazniť, je význam komunikácie o postihnutiach. Znenie je kľúčové v našom regióne. Verejné a štátne orgány usporadovajú každý rok výmenu názorov s ľuďmi s postihnutím pod názvom e, Dní mimoriadných ľudí zúčastňujú sa tam stovky ľudí, je to mystifikácii postihnutia, aby sa ukázalo, že eh, ľudia, ktorých vo všeobecnosti voláme ľudia s postihnutím alebo postihnutí, postihnutí, sú často mimoriadne osoby eh, a preukazujú to svojimi činmi, tvorivosťou a schopnosťami. Ďakujem. Ďakujem pekne. Natalie Grisbeck je teňovou spravodajkyňou za Alde, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, drahí kolegovia a ja by som chcela prispieť svojou troškou do tejto debaty a možno spomenúť niektoré body, ktoré už boli spomenuté. E, pravdou je všetky e, správy, všetky stanoviská, e, možno, že už boli vyjadrené a sú ale jednomyselné, e, pokiaľ ide o to, čo sa uskutočnilo pri hodnotení aplikácií tohto dohovoru. A všetky jednomyselne hovoria o tom, že ešte treba veľa urobiť v, to, v tom e, v oblasti rešpektovania práv ľudí, ktorí prichádzajú do európskeho e, priestoru. Také všeobecné prvky, pokiaľ ide o hodnotenie. E, zostáva tu mnoho prípadov diskriminácie, tak v oblasti prístupu, to je stále opakujúci sa problém prístupu k zamestnanosti, ten zoznam je veľmi dlhý, ale sú tu dve veci, ktoré sú dôležité. Poprvé, už Birgita to spomenula a je to vhodné e, zdôrazniť ako naliehavé, že 10 rokov po odblokovaní horizontálnej antidiskriminačnej smernice. Už je to takmer 10 rokov od roku 2008 a táto smernica je blokovaná členskými štátmi a to je nepriateľné. Po druhé, ratifikácia Marakeského dohovoru o autorských právach. Áno, aj to sa naťahuje a my nechápeme prečo, pretože celé roky v Európskom parlamente my žiadame členské štáty, aby uspokojili svoje povinnosti v tejto oblasti. A ďalší bod z hľadiska LIBE. My v tomto výbore e, trváme na istých špecifických bodoch. Na jednej strane E, je tu istá, isté násilie, ale je tu aj násilie voči postihnutým deťom. Minulý mesiac Európska agentúra pre základné práva e, zverejnila správu, kde sa hovorí skutočne o tom, že deti, postihnuté deti, e, sú často potenciálnymi obeťami násilia, sexuálneho násilia a tak ďalej. A keď my budeme nad týmto E, zatvárať oči na toto e, v úvodzovkách e, neviditeľnou zraniteľnosťou, tak tu budeme mať tento problém oveľa výraznejší. A ďalej tu máme poľutovania hodné podmienky pri zatýkaní postihnutých ľudí v mojej krajine. Francúzsko bolo pred niekoľkými mesiacmi odsúdené za neludské zaobchádzanie s Eh, handikepovanými eh, zatknutými osobami. Toto je opäť e, taká trochu menej viditeľná stránka veci, ale my nemôžeme pred ňou zatvárať oči a ja v tomto zmysle predložím pozmenujúce návrhy do textu. Ďakujem. Much, Ďakujem pekne, Natálii. Ďalším rečníkom je Helga Stevens, ktorá je spravodajkyňa a pre túto tému vo výbore pre zamestnanosti. Ďakujem pekne, predsedu, ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Rada by som poďakovala kolegyni Ernst za jej predstavenie stanoviska spravodajkyne. Rada by som tiež poďakovala kolegyni spravodajkyni Andersonovej za jej stanovisko. Myslím, že to je veľmi dobré východisko ako spravodajkyňa z výboru pre zamestnanosť Hovorím, že sa treba držať kompetencií našich výborov a naše a moje pozmeňujúce návrhy to tiež budú reflektovať. Kolegia Anderson spolu sporiadala verejné vypočutie s cieľom, aby obavy boli súčasťou správy. No a skutočne aj stanovisko pani Anderson jasne vystúpila a povedali, a jasne sa vyjadrila. Ale chýba mi tu priama referencia o právnej kapacite a rovnakom uznávaní pred zákonom, tak ako to je v článku 12 dohovorov. To tam chýba úplne. Okrem toho, právo hlasovať a zúčastňovať sa politického života je uvedené v článku 2 stanoviska, ale nezachádza to ďaleko ako záverečné Mm. vyjadrenia výboru. Keďže toto je výbor LIBE, tak by sa mi páčilo nejaké eh, vyjadrenie k základným právam CRPD je eh, právny nástroj. Rada by som tiež privítala, ak by sa spomenuli utečenci a žiadatelia o azyl, ale bola by som rada, aby tento odsek bol trochu zmenený, aby reflektoval prístup podľa ľudských práv k postihnutiam, ktorým mainstreamuje práva ľudí s postihnutím a zahrňa postupy, a informácie, ako aj osobitné potreby. Ja tiež predložím niektoré pozmeňujúce návrhy. Ako ďalší kolegovia sa teším na ďalšiu spoluprácu s vami a so spravodajkyňou. A opätovne ďakujem za vaše príspevky. Ďakujem pekne komisia DG Employment. Chceli by ste nás poinformovať stručne. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Komisia by rada poďakovala tým poslancom a poslankyňam, ktoré sa podielali na príprave tejto správy. Ja by som rada zdôraznila, eh, eh, hlavne komisie implementovať poručenia. Táto, tento dohovor je veľmi dôležitým a je to jediným e, dohovorom o SN o ľudských právach, e, kde signatárom je, alebo zmluvnou stranou je aj EÚ. Štátu podpísalo tento dohovor, e, alebo 25 a ďalšie 3 implementovať. aby som chcela poďakovať za podporu a prijatie návrhov z roku 2008 e, na boj proti antidiskriminácii, proti diskriminácii a smernici, ktorá je založená na rovnakom zaobchádzaní pri prístupe k torvárom a službám. Ja myslím, že to je na teraz všetko. Budeme ďalej spolupracovať e, s prípravách a implementácii záverečných pripomienka. Ďakujem. Ďakujem pekne, Cornelia. Máš nejaké záverečné pripomienky? Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja sa veľmi teším z toľkých pozitívnych e, reakcií a ja myslím, že mm, je pekné trochu prehlbiť, doplniť veci, ale základné smerovanie je dobré a sú aj zástupcovia kancelárie Martiny, takže e, všetko sme si poznamenali a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, som rád, že na túto tému vypracúvame stanovisko. Ďakujem pekne všetkým kolegom a kolegyňam. A predtým, než prejdeme k ďalšej téme, rád by som privítal kolegu z môjho volebného obvodu Eh, Michel Gongo. Takže vítame vás a chcel by som vám povedať, že lehota na vkladanie pozmeňujúcich návrhov je 23. marca o 12.00. Ďakujem pekne kolegyne, kolegovia a prejdeme k bodu číslo 21 poruš- porušovania eh, príslušníkov jazykových menšín, prezentácia DG Just a Ellen, generálny tajomník dr. David Hicks je tu a mňa by zaujímalo, či by chcel prísť sem za predsednícky stôl, alebo ostal si je tam, kde je. Ďakujem, ja tu zostanem teda pri počítači, ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujem, ja tu zostanem pri počítači, vy sa schovávate za počítačom, dobre, takže ak vám to nevadí, tak tam môžete zostať. Najskôr preučuje pán predseda rečníka ešte na minútku. Viete, sme v Európskom parlamente, tu na, e, sa to nedá bez úvodu, takže ja rýchlo tento bod uvediem, je to veľmi dôležitý bod programu, ako toto už zaznelo, máme tu kolegov z rozličných výborov a politických skupín a všetci spoločne požiadali, aby sme tento bod začlenili do nášho e, programu. Ako kolegovia asi už vedia, podľa prílohy 6 bod 17 rokovacieho poriadku výbor LIBE zodpovedá za opatrenia pre boj proti všetkým formám diskriminácie, okrem diskriminácie na základe pohlavia, na pracovisku a na pracovnom trhu. My si vážime zásadu rovnosti, aplikujeme článok 2 zmluvy a rešpektujeme samozrejme aj všetky členské štáty. A teraz už dávam slovo na 5 minút pánovi Hikovi. On je generálny tajomník Európskej siete pre rovnosť jazykov. Dávam mu 5 minút na vystúpenie a potom budú môcť vystúpiť poslanci výboru LIBE. Um, Takže najskôr pán doktor David Hick, ktorý nám predstaví celú problematiku a potom prebehne výmena názorov s poslancami. Pán Hick, nech sa páči, dávam vám slovo. Ďakujem, ďakujem za pozvanie na dnešné zasadanie. Ďakujem aj za to, že ste tento bod do svojho programu zaradili. Ja som z Európskej siete pre rovnosť jazykov Ellen a dnes by som vám chcel predložiť takú veľmi rýchlu E, prípadovú štúdiu, načrtnem situáciu, budem hovoriť o jazykovej diskriminácii, ktorú považujeme za istú formu raci, rasizmu a budem hovoriť o problémoch a doporučeniach. Teraz v Európe máme 60 menšinových jazykov, e, hovoríme o 55 miliónoch EÚ, vyskytujú sa vo všetkých členských štátoch okrem Islandu. Naša sieť tejto podobe funguje od júla 2012 a my zastupujeme 44 jazykov zo 60 členských organizácií z 20 členských krajín. Tu máte mapu. Nebudem sa tým podrobnejšie zaoberať, ale myslím si, že vidíte, aká je tam mapa hustá. Pokiaľ ide o lingvistickú diskrimináciu, zistili sme, že ide o diskrimináciu voči minoritným jazykom, tá je dosť rozšírená a má celú radu dimenzií v Európe. Diskriminácie, ktoré sú nahlásené, tie sú skutočnou, skutočným vrcholcom ľadovca. Mnohé z minoritných jazykov sú ohrozenými jazykmi a jazyková diskriminácia je často formou priamého alebo nepriamého rasizmu a je považovaná za trestný čin nenávisti. Ale tento trestný čin sa často prehliada a pritom mnoho E, používateľov týchto minoritných jazykov takýmito formami diskriminácie trpí. Môže ísť o násilnú diskrimináciu ako zbytie zo strany polície, ďalej rôzne pokorovanie pri súdnych konaniach, verejných inštitúciách, školách, ale aj stigmatizáciu v bežnom živote v školách a títo ľudia sa nemôžu dovolať spravodlivosti na súde alebo verejnej správe. Diskriminácia sa objavuje v rozličných oblastiach, v súdnictve, v polícii, dochádza k odoberaniu detí rodičom, z týchto dôvodov dochádza k diskriminácii v školstve, v médiách a dokonca aj v Európskom parlamente. Napríklad taký jazyk ako irština alebo ďalšie jazyky ako napríklad katalančina či baskičtina sú diskriminované, čiže toto je taká diskriminácia, eh, ktorá podkopáva užívateľov týchto jazykov, podkopáva samotný vývoj týchto jazykov a jazykových spoločenstiev. Prvá prípadová štúdia, bohužiaľ máme čas iba na prezentáciu, jedno z nich je štúdia e, plataforma Perla Lengua, ktorá zdokumentovala 37 nových prípadov jazykovej diskriminácie od júla 2013 do decembra minulého roku. Boli sme svedkami bytia zo strany polície, ďalej tam bolo pokorovanie políciou a súdmi, odobranie dieťaťa, odopretie zdravotnej starostlivosti. Viac informácií nájdete na webovej stránke tejto organizácie. 80 prípadov je zdokumentovaných. Často tu dochádza k diskriminácii zo strany štátnych inštitúcií, napríklad e, používateľia katalánštiny sú vo veľmi zraniteľnej situácii, pretože majú často hlásiť prípady e, znevy, zneužívania inštitúciám, ktoré sami sa takéhoto zneužívania dopúšťajú a pritom katalánčina je jedným z úradných jazykov Španielska a vzťahuje sa na ne zákonná ochrana. Máme tu informácie a údaje a došli sme k záveru, že diskriminácia proti úradným jazykom v Španielsku je systémového charakteru a že je dokonca aj inštitucionalizovaná. A teraz by som prešiel k ďalšiemu aspektu a síce e, doporučenie číslo 7 Rady Európy. Tam sa, tam sa hovorí, že jazyková diskriminácia je považovaná za priamu či nepriamu formu rasizmu. Boli by sme radi, keby členské štáty Európskej únie zvážili schválenie tohto kritéria. Súčasný právny rámec nie je adekvátny ani dostatočný. V niektorých členských štátoch máme jazykové zákony, čo je samozrejme v poriadku. Máme tu aj Chartu Rady Európy, čo je skvelé, ale samozrejme len v tom prípade, že sú tieto legislatívne nástroje implementované vo Francúzsku, Taliansku aj Grécku, ešte nedošlo k prijatiu príslušnej legislatívy, ku ktorej sa štáty zaviazali v rámci EÚ. Na no a toto musíme vyriešiť tzv. kodaňskú dilemu. Je potrebné položiť si otázku, ako zabezpečiť práva E, používateľov minoritných jazykov. E, odpoveď, ktorú dostávame, je, že funguje len to, že ak bude európska legislatíva riadne implementovaná, a to odkazuje na článok 21 dohovoru o základných ľudských právach. Problémy sú však v tom, že implementácia legislatívy nie je dostatočne efektívna a nebráni diskriminácii. Čiže ak Európska únia môže svojimi smernicami chrániť životné prostredie zvierat, vtáctva a tak ďalej, tak my si kladieme otázku, prečo nechráni dostatočne používateľov minoritných jazykov. Ja si teraz dovolím niekoľko odporúčení. Potrebujeme smernicu na ochranu minoritných jazykov, podobne ako máme smernicu o rasovej rovnosti. Potrebujeme európsky mechanizmus na zabezpečenie implementácie práv ich používateľov. Ďalej musíme zabezpečiť aplikáciu charty základných práv, jazykové observatórium, ktoré bude zhromažďovať e, údaje a takisto aj aplikáciu protokolu Donostia. A ešte by som sa chcel vrátiť ku katalánčine. Tam sú dôkazy o tom, že dochádza k systémovej diskriminácii čo podkopáva chartu základných práv. Táto diskriminácia je páchaná priamo štátnymi úradmi, takže Európska únia by mala zvážiť konanie e, pre, por, proti Španielsku z dôvodu porušenia európskej legislatívy. Podobne sa teraz rieši aj prípad so Slovenskom, kde došlo porušovaniu práv rómskych detí. Bolo by dobré, keby Libe zorganizovalo vypočutie k tejto problematike. My neplánujeme konferenciu, my túto konferenciu plánujeme na 1. júla. Boli by sme radi, keby sa podarilo spustiť diskusiu o tejto smernici a bolo by dobre aj hovoriť o protokole Donestia. My musíme jednoducho túto diskrimináciu odstrániť e, a vykoreniť rovnako ako aj ďalšie formy rasizmu. My nemôžeme používateľov minoritných jazykov viktimizovať alebo stigmatizovať, či už ide o Španielsko alebo Maďarsko. Európska únia a komisia je strážkyňou zmluva, nemôže tolerovať, že 10 obyvateľstva e, je vystavené násiliu, je pokorované len za to, že používa minoritný jazyk. Je treba rešpektovať jazykovú rôznorodosť a eliminovať diskrimináciu na základe používania jazyka. Ďakujem. Okay, so... Doktor Hicks. Ďakujem, pán doktor Hicks. A najskôr e, dáme slovo komisii, ale veľmi stručne, pretože tu máme asi 10 žiadostí o slovo. Dávam slovo komisie, prosím, buďte čo najstručnejší. Ďakujem. V tejto chvíli môžeme znovu zopakovať to, že rešpektovanie práv osôb, ktoré patria do menšín, je zásadným prvkom a článok 21 charty zakazuje akúkoľvek formu diskriminácie. Tieto ustanovenia sú však adresované členským štátom, ktoré musia implementovať príslušné právo. Tam, kde sa to deje, tak tam e, komisia musí e, zabezpečovať rešpektovanie týchto práv. Komisia nemá všeobecné právomoci ohľadne práv menšín, pokiaľ ide o uznanie štatútu menšín, ich sebaurčenie alebo autonómiu a ďalších aspektov, ako sú regionálne jazyky a tak ďalej. Ide tu o členské štáty, ktoré majú všeobecné právo moci príjmať rozhodnutia ohľadne menšín. Členské štáty musia zabezpečiť základné práva menšín, ktoré žijú na ich území v súlade s ústavným poriadkom a so svojimi záväzkami, ktoré vyplývajú z medzinárodných právnych noriem. Vrátanie noriem Rady Európy. Ďakujem vám, hovorí pán predseda. Ja som to nechcel povedať, ale predsa len niekoľko slov k tej prezentácii bola excelentná, ale prosím, jednu vec tam pán Hicks musíte povedať. E, my tu máme veľa ustanovení a úloh, ktoré sa týkajú osôb a ktoré sa týkajú práv zvierat. My tu musíme tieto veci predsa len jasne vyjadriť. Je to veľmi citlivá záležitosť a Teraz e, prečítam zoznam tých, ktorí sa prihlásili do debaty. Za Lido je to pán Šogor, pán Denny Cabras, pán López Aguilar, Je ešte niekto ďalší, kto by chcel vystúpiť v diskusii a nie je na zozname rečníkov, je to dôležité vzhľadom na citlivosť témy. Takže pán Melo, dobre. Pani Stevens tiež si chce vziať slovo dobre, takže ja viem, že toto je veľmi dôležitá téma a hoci máme pomerne limitovaný čas, e, tak by som bol, keby ste sa mohli vyjadriť. Takže 2-3 minúty na každého rečníka maximálne, pretože inak sa nedostane na všetkých. E, ďakujem, pán predseda. E, keďže môžem hovoriť svojim materským jazykom, budem hovoriť po maďarsky. Ďakujem. Helyzetet, mint nyelvi jogok és, és sértésekről tudnánk beszélni. Hovorilo sa tu o situácii v rôznych členských krajinách e, člen Európskej únie, kde dochádza k porušovaniu jazykových práv menšín. Ja sa vyjadrím k situácii v Rumunsku. Od roku 2003 e, máme v platnosti ustanovenie a ústavnú záruku o využívaní menšinových jazykov vo verejnej správe v Rumunsku. A gyakorlatban ak menšina predstavuje viac ako 20 populácie danej krajiny. V praxi sa toto právo veľmi často porušuje, pretože štát neposkytuje mesta mám obciam k dispozícii potrebné zdroje občania, ktorí chcú toto právo využiť, často čelia prednasledovaniu, obťažovaniu a väčšina politikov teda väčšinoví politici to vnímajú ako akúsi urážku, ak občan menšiny použije svoj jazyk. Teda sú to len práva na papieri. EPP zorganizovalo vypočutie minulý rok. Myslím, že tieto vypočutia by mali pokračovať e, aj do budúcna, aj keď dôjde porušeniu práva iba jedného jediného človeka, príslušníka menšiny, automaticky sa porušuje legislatíva Európskej únie. Toto sú predsa občania členských štátov EÚ, nie sú to migranti. mechanizmus fele talán meg lehet oldani ezt a problémát, én is csak azt tudom. Skladáme veľké nádeje do mechanizmu princípoprávneho štátu. A ja k tomu môžem povedať len toľko, že my tu zastupujeme práva rôznych sexuálnych menšín, migrantov, rôznych skupín v našom obyvateľstve. Mali by sme venovať dostatočnú pozornosť 8 až 10 európskej populácie, ktorí sú diskriminovaní dennodenne. Na jazykovej úrovni ďakujeme pekne, pani Albio. Gracias. Lo primero decir que en este debate sobre discriminación lingüística yo no... Ďakujem pekne Keď hovoríme o jazykovej rozmanitosti, v katalánčine, v mojom jazyku ja nemôžem prehovoriť. Toto je diskriminácia, ktorej čelím ja a ja chcem, aby sa mohla využívať aj katalánčina ako oficiálny jazyk EÚ. Je dôležité diskutovať tu vo výbore o týchto témach, pretože jazyková diskriminácia je porušením slobod a práv. Je to teda významný krok desde catalán en el país Valencia. Eh, pokiaľ ide o Španielsko, tak my eh, si musíme uvedomiť, že my chceme, aby Španielsko, aby sa katalánčina stala oficiálnym jazykom a je oficiálnym jazykom a pán Hicks eh, povedal, že registrujú 37 prípadov diskriminácie a k ním pre, treba pridať 40 predchádzajúcich prípadov, pretože väčšina ľudí zvyčajne neoznamuje prípady diskriminácie platforme. Ide o administratívnu diskrimináciu, o ponižovanie, urážky, fyzickú agresiu a e, predovšetkým odmietnutie pozornosti, ak niekto hovorí po katalánsky. Často je to aj zo strany centrálnej štátnej administratívy, pokiaľ ide o bezpečnosť, spravodlivosť, registre, zdravotníctvo alebo e, vzdelávanie. E, napríklad sa často hrozí, že sa preruší súdne konanie alebo zasadnatie, ak sa hovorí po katalánsky, alebo že e, sa neposkytne pomoc katalánsky hovoriacim pacientom alebo alebo e, prípad, keď sa odmietla pomoc osobe, ktorá hovorila po katalánsky. E, pokiaľ ide o uznesenie o multilingvizme, kde sa hovorí, že to je výhoda pre Európu a tam sa hovorí o potrebe zachovať multilingvalizmus a tam sa tiež táto diskriminácia spomína. Ďalej tu máme článok 22 e, charty základných práv, článok 21 boj proti diskriminácii. My si myslíme, že je potrebné, prija- e, e, aby komisia skutočne prišla s e, konkrétnym záväzkom, aby spustila nevyhnutné mechanizmy, ktoré by zabezpečili plnenie európskej legislatívy v tejto oblasti. A chcem sa spýtať, čo chcete robiť, pokiaľ ide o španielský štát a jeho porušovanie týchto práv. Ak štát neplní európsku legislatívu, Európska komisia môže spustiť vlastne procedúru porušenia. A mám ešte e, niekoľko otázok. Smer, potrebujeme smernicu, ktorá by chránila e, minoritné jazyky a trestala e, diskrimináciu. Treba observatórium na diskrimináciu minoritných jazykov a ja si myslím, že táto téma je dosť dôležitá na to, aby sme mohli tejto téme venovať viac času v tomto výbore. Ďakujem. Thank you. Mr. Terry Cabres, please. Cabras. Eh, eh, le agradezco. Chcem sa poďakovať za to, že ste poprvýkrát v tomto výbore otvorili priestor stručnému zamysleniu sa nad eh, lingvistickou diskrimináciou. Ani ja nemôžem hovoriť môjim vlastným jazykom po katalánsky, pretože španielsky štát odmietol vyhlásiť katalánčinu za spoluoficiálny jazyk Španielska vďaka doktorovi Hicksovi za jeho e, vystúpenie, lebo on veľmi dobre uchopil náš problém, aj naše starosti. E, nemám veľa čo dodať k tomu, čo povedal on a kolega Albiol. Ja chcem iba podporiť prácu katalánskej platformy, E, pre jazyk, e, ktorá zdokumentovala nielen názory alebo niečo, čo sa šetkalo, ale sú tu základné odsúdenia, kde došlo e, k zásahu policie a boli tam svetkovia, identifikovaní svetkovia, nie anonimné stiažnosti. Ide o viac ako 80 prípadov jasného lingvistického znevýhodňovania používateľov katalánska v Katala, katalánčiny v Katalánsku, aj keď je to e, vlastne jazyk na celom území oficiálny. Komisia sa nemôže skrývať za to, že e, ide o štátnu právomoc. My prezentujeme e, my dokumentujeme diskrimináciu, keď sa aplikuje e, štátny zákon. A preto komisia musí zasiahnuť, pretože štát neplní svoju vlastnú legislatívu, pokiaľ ide o jazykovú diskrimináciu. Ale vzhľadom na e, to, že e, lingvistická diskriminácia je široká v Európe a takisto brzdí mierové a pokojné vzťahy a preto ja navrhujem vám, pán predseda, aj výboru, aby sa v blízkej budúcnosti zorganizovalo vypočutie, ktoré by bolo celé venované lingvistickej diskriminácii v Európskej únii. Nie v jednom štáte alebo v niektorých, ale v celej Európskej únii. Používanie samostat, samotného jazyka sa týka všetkých občanov a je to základné ľudské právo, ktoré musíme chrániť a presadzovať. E, považujte, pán predseda, e, zvlášte zorganizovanie takéhoto vypočutia. Ďakujem. Ďakujem, Kinga Gal, nech sa páči. Ďakujem, Ďakujem pekne. E, ja sa domnievam, že táto téma je veľmi dôležitá. Um, otázky využívania jazykov menšín. Som veľmi rada, že máme možnosť o tom diskutovať. Myslím, že je to veľmi aktuálna téma a je správne o nej hovoriť. Myslím si, že k takýmto prípadom musíme pristupovať veľmi seriózne, tak ako povedal pán Higgs aj pán Šogor. A je mi veľmi ľúto, že komisia nie je ochotná venovať sa týmto konkrétnym prípadom jazykovej diskriminácie a tiež nie je ochotná venovať sa e, týmto otázkam v kontexte základných práv e, e, je neochotnejšia než v rôznych iných prípadoch porušovania základných práv. V mnohých konkrétnych prípadoch nevidíme mm, to prepojenie, tak ako to dnes komisia uviedla, striktného uplatňovania európskej legislatívy. Porušovanie základných práv a prípad diskriminácie často veľmi často a väčšinou pristupujeme k ním veľmi seriózne. Myslím, že komisia by mala rovnako seriózne vnímať aj tieto porušovanie práv jazykových menšín. Ide o autochtónne jazyky, o ktorých tu hovoríme. Ja si myslím, že občania, ktorí sú vystavení takýmto prípadom diskriminácie, by mali mať eh, náležitú ochranu. Pán Hicks eh, uviedol zaujímavé porovnanie a síce, že 10 tisíce ľudí, eh, ktorí sú súčasťou týchto jazykových menšín, majú často pocit, eh, že dokonca ľudia rôzne iné druhy, živočíšne druhy sú lepšie chránené a majú lepšiu opateru než um, títo ľudia, ktorí sú príslušníkmi jazykových menšín, čo je podľa mňa úplne nepriateľné. Ďakujeme. Ďakujem, pán López Aguilar. Ďakujem. Ja chcem v prvom rade povedať, že som medzi europoslancami, keď v okamihu, keď sme boli zvolení, tak sme vedeli, že Európsky parlament je miesto, e, ktoré je veľmi komplexné a veľmi často sa tu hľadajú e, body e, programu alebo debaty, ktoré sú dôležitejšie, jedny dôležitejšie ako druhé a dochádza tu k riziku, že by e, sa mohla e, začať odohrávať diskusia, e, ktorá by vlastne konfrontovala rozličné stanoviská a rozličné názory rôznych poslancov a um, mohlo by sa stať, že na európsku úroveň sa dostane problém, ktorý je čiste štátnym problémom, ale lingvistickým. Španielská oblasť sa netýka len Španielska, to je pravda. Bolo veľmi dobre povedané, že väčšina členských štátov v Európskej únie zohľadňuje nejaké modality lingvistického pluralizmu na svojom území. Musím však povedať, že to, čo som si vypočul, pokiaľ ide o e, situáciu v oblasti lingvistického pluralizmu v Španielsku, je prekrútené a nemôžem, nemôžem močať nad tým. A E, ja si myslím, že to je úplne prekrútené až manipulatívne vnímanie e, plurilingvistickej e, reality. Španielska. V Španielsku povedať, že katalančina je v Španielsku prenasledovaným jazykom a že existuje policajná brutalita proti používateľom katalančiny je skutočne nevhodné. Už 30 rokov je garantovaný a chránený jazykový E, e, jazykový pluralizmus a e, aplikuje sa normálne bez toho, že by to samozrejme znamenalo, že neexistuje veľká miera kazuistiky v oblasti konkrétnych prípadov, tak v jednom ako aj v druhom smere. A samozrejme, že sa tam často argumentuje diskrimináciou, keď E, niekto sa stiažuje, že nemohol používať katalančinu v centrálnej štátnej správe a to sa potom multiplikuje e, žiadosťami o používanie e, a to je ešte vlastne mnohonásobené sťažnosťami zo strany ľudí, ktorí hovoria kastilsky, ktorí sa stiažujú, že, že v Katalánsku sa nemôžu dovolať svojich práv. A čiže toto neznamená, že E, riešenie lingvistických problémov neobsahuje ochranu oficiálnych jazykov, ktoré nie sú menšinové v tých komunitách, kde sa nimi hovorí, pretože katalančina v Katalánsku nie je minoritným jazykom. E, valencíčina nie je minoritným jazykom v valencijskej komunite, baskičtina takisto. Takže musím povedať, že pokiaľ ide o baskický jazyk euskady, tak musím povedať, že je tu jeden argument súvisiaci so skúsenosťou. Všetci, ktorí ste e, boli v Katalánsku, že nie je možné v e, Katalánsku študovať bez toho, že by ste mali tým hlavným jazykom alebo jazykom, ktorým hovoríte katalánčinu, lebo tam je to ten vehikulárny jazyk katalánčina. A vo verejnej správe v Španielsku potrebujete, Španiel, e, potrebujete katalánčinu, aby ste sa mohli dohovoriť. To samozrejme neznamená, že nemôžu existovať nejaké E, izolované problémy, ale existujú mechanizmy, e, ktoré zabezpečujú tlmočenie v prípade, že dochádza k problémom e, praktického vykonávania oficiálnych jazykov. Ale katalančina nie je prenasledovaným a policajne brutalizovaným jazykom. To je prekrútené a tam nie je žiadny na konexia s realitou v kontexte, ktorý každý môže na vlastnej koži zažiť katalánčina je, má normálny paritný štatút ako všetky ostatné jazyky. And really to everyone is being... Všetci sa snažia dodržiavať disciplínu dvoch, troch minút maximálne. Je to veľmi um, vášnivá diskusia, ale prosím láskovo dodržiavajte vymedzený rečnický čas maximálne 2 až 3 minúty, prosím nie viac. Pán Merlo. A ten sa vzdáva nároku na vystúpenie. Ďakujeme. Pani Stevens, nech sa páči. Ďakujem. Budem hovoriť po holandsky. Chcela by som sa vrátiť k tomu, čo povedal doktor Hicks v súvislosti s tvrdením, že jazyková diskriminácia je rovnaká ako rasizmus. Isté, že situácie môžu byť odlišné Musíme sa tiež pozrieť na historické menšinové jazyky, regionálne jazyky. Ale keď sa pozrieme napríklad na migráciu, prichádza k nám mnoho nových jazykov. A čo urobíme s nimi? Aj ich by sme mali uznať e, ako menšinové jazyky? Nebodaj? Myslím, že je to otázka, ktorá si bude vyžadovať e, náležitú pozornosť. Čo urobíme s týmito ľuďmi, ktorí sem prichádzajú všetci? Inak totiž celá jazyková situácia bude úplne postavená hore nohami. Keď sa hovorí o jazykových menšinách ďalej, ako to vyzerá s s e, jazykom e, posunkovej reči a rôznymi inými jazykmi, e, dajme tomu jazykmi rôznych iných postihnutých skupín. Ak hovoríme iba ústne vyslovenými jazykmi, je to predsa diskriminácia všetkých iných posunkových jazykov. A ako by sa to mohlo odôvodniť? Jazyky predsa jazykom, či už sa ním hovorí, alebo e, sa ukazujú znaky, teda ide o posunkový jazyk. Ako môžeme teda vnímať odlišne posunkové jazyky, ktoré používajú ľudia s postihnutím, ktorí nie je možno počuť? To predsa Neznamená, že aj mnohí iní ľudia, ktorí nie sú sluchovo postihnutí, využívajú tiež posunkovú reč, e, napríklad rodiny príslušníci, učitelia, e, e, personál, ktorý sa venuje starostlivosti o ľudí sluchovo postihnutých. Aj toto predsa by sa malo vnímať ako menšina. Prečo by mali byť títo ľudia diskriminovaní po svojom užívaní jazyka? A ďalej, tretia poznámka, keď sa pozrieme na definíciu menšinového jazyka alebo regionálneho jazyka, v Európskom dohovore o regionálnych menšinových jazykoch. Ja som si to nedávno um, preštudovala. Posunková reč je zadefinovaná v tomto dokumente ako menšinový jazyk, ale akú majú pozíciu regionálne jazyky. Už 10 či 15 rokov sa vedie diskusia o týchto témach a zatiaľ sa nám nič nepodarilo dosiahnuť. Nedosiahol sa absolútne žiadny pokrok a chcem preto vyzvať všetkých, e, aby venovali pozornosť aj ľuďom, ktorí e, používajú posunkový jazyk a aby aj oni boli zahrnutí do tohto hodnotenia ustanovení a práv príslušníkov jazykových menšín. V parlamente sme už dvakrát prijavili jednoznačnú podporu uzneseniam o uznaní posunkovej reči a vyzvali sme členské štáty, aby mali dostatočné uznanie, ale Európsky parlament zatiaľ sám neplní tieto požiadavky, pretože sluchovo postihnutí návštevníci, napríklad ak chcú mať tlmočenie do posunkovej reči na schôdzi, musia absolvovať veľmi zložitý administratívny proces. Mm, teda aj Európsky parlament si musí plniť svoje povinnosti v tomto smere. Ďakujeme. A teraz pán Tremosa, ako nečlen výboru Libe, ďakujem pekne. Ja keďže nemôžem hovoriť svojim materinským jazykom, budem hovoriť po anglicky, tak ako to väčšinou robím v Európskom parlamente. Chcel by som sa poďakovať eh, mimovládke za vynikajúcu správu aj za konkrétne príklady. Chcem sa poďakovať pánovi Hisovi za um, vynikajúcu prezentáciu. Problém, ktorý jadrem tejto veci, spočíva v tom, že tu ide o španielských e, štátnych úradníkov, ktorí pôsobia v sektore súdnictva polície, e, ktorí spôsobujú túto diskrimináciu. Preto by sme tomu mali vedovať náležitú pozornosť. My si totiž myslíme, že Európska únia je príkladom eh, vo všetkých oblastiach, v oblasti dopravy, eh, verejnej správy, občanských slohôd, eh, ale mali by sme sa pozrieť na to, aká je skutočnosť. Ja by som bol rád, keby katalánčina v Španielsku mala rovnaké práva ako švedština vo Fínsku, ale pohybujeme sa úplne opačným smerom. Ehm, chcem totiž pripomenúť drahému kolegovi Lópezovi Aguilarovi, ktorý je niekdejším španielským ministrom, Máme inak veľmi dobré osobné vzťahy, ale chcem pripomenúť, že v posledných troch rokoch španielská vláda ehm, dokonca zadržala ehm, komentátorov v katalánskom jazyku, ktorí pracovali v eh, televíznych staniciach a tisíce ľudí eh, vo Valencii nemôžu študovať v katalánčine, pretože strana Partido Popular im nechce e, uznať toto základné právo. A preto nechcem hovoriť o menšinových jazykoch, ale o jazykoch, ktoré sa stávajú menšinovými, pretože možno včera ste sledovali futbalový zápas, e, bol to vynikajúci zápas medzi Bayern München a Juventus. E, a keď sa pozriete na Twitterov účet, Twitterovský účet um, barcelonského futbalového družstva a má 3,5 milióna ehm, priaznivcov, ktorí sledujú tento účet. Neviem, ktorý iný futbalový klub sa môže popíšete. A pritom Európsky parlament a jeho predseda Martin Schulz eh, sa vyjadril eh, kedysi, že je za to, aby sa katalánsky jazyk eh, využíval ako oficiálny jazyk, ale dve najväčšie politické strany zo Španielska to nepripustili a nepovolili. Na no záver chcem povedať, že v posledných piatich voľbách strany, ktoré obhajujú túto pozíciu, získali 6 za 17 eh, hlasov a vidíme, že eh, o, čo mladšia generácia v Katalánsku, to viac uprednostňuje nezávislosť, pretože Španielsko im neumožňuje hovoriť eh, materinským jazykom, teda po katalánsky. Ďakujeme pekne. Pani Chimnes Barvat. Thank you very much. Uh... Señores, soy catalana y de lengua... Ďakujem pekne, som katalánka, mojim materinským jazykom je katalánčina. Ja som vo svojej rodine vždy hovorila po katalánsky, e, používam katalánčinu aj v písomnej podobe. Sedím tu so svojimi kolegami, ktorí sú tiež užívateľmi e, katalánčiny katalánčina je v ústave uznaná ako spoluoficiálny jazyk v príslušných regiónoch, tak ako baskečtina a galicíčina. Ehm, v prípade katalánčiny ehm, naša menšina však nemá uplatnené tieto práva. Už celé roky ehm, sa to využíva na presadzovanie nacionalistickej agendy. Katalánčina je o mnoho významnejšia ako Galicíčina. Napríklad e, študenti v danom regióne majú len dve hodiny španielčiny. Len si predstavte, že by ste e, niekde vo francúzskom regióne mali len dve hodiny francúzštiny a zvyšok v vašom regionálnom jazyku, alebo v niekde v Británii len dve hodiny angličtiny a všetok zvyšok v regionálnom jazyku. Keď sa navrhlo, aby sa tento počet zvyšil z dvoch na tri hodiny, bol z toho veľký rozúruch. Neplnia si svoje povinnosti. Napokon boli rodiny nútené zmeniť školu, pričom bola poskytnutá podpora mimo triedy, pretože tam boli deti stigmatizované. Dokonca eh, majiteľia mesiarní, reštaurácií sú núčení komunikovať len po katalánsky. Mnoho oficiálnych oznamov eh, sa zverejňuje iba v katalánčine. Bez hľadu na to, či mm, užívateľia dobre poznajú tento jazyk alebo nie, eh, inak sa totiž vystavujú riziku pokuty. Skutočným problém v Katalánsku nie je katalánčina, sú to len tí, ktorí si myslia, že katalánčina je jediným možným jazykom v Katalánsku a že tam žije národ, ktorý je iným národom než e, e, španielským národom. Táto správa je iba e, súhrnom rôznych vymyslených faktov. Nejde tu o realitu vôbec. Ak sa niekto um, trošku vzdialuje trendu a nepresadzuje iba katalánčinu, považuje sa ako automaticky za zradcu. Ja napríklad e, osobne považujem túto správu za prejav jazykového kanibalizmu. E, ľudia tu umelo vytvárajú problémy tam, kde vôbec neexistujú v španielskej spoločnosti. No a čo sa týka práv jazykových menšín najotvorenejší v Európe. Pán Sebastian, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem. Jazyky. Ak sú jazyky prvej a druhej kategórie, tak my musíme e, aj brať do úvahy to, že ľudia sa rozdeľujú do dvoch kategórií a ja by som bol veľmi rád, keby Európska Komisia zmenila svoj prístup k tejto problematike. My hovoríme o špecifických právach, lingvistických e, právach menších a to sú základné práva a porušovanie základných práv, e, keď e, sú organizmy podporované týmito organizmami, tak my tu dochádzame k tomu, že konštatujeme, že tu došlo k deliktu diskriminácie, ako to povedal doktor doktor Hicks. E, ja by som bol rád, keby niektorí kolegovia, ktorí tu vystúpili, aby si prečítali e, správu Rady Európy o lingvistickej diskriminácii, e, pretože jej stanovisko ako rešpektované organizácie sa dosť odlišuje od tejto situácie. Ja pochádzam z Valencie, my nemáme možnosť študovať všetko v, vo Valencii, Číne nemáme ani jednu televíziu, ani jednu televíziu a okrem toho e, bol prerušený signál katalánskej televízie. To znamená, že my nemôžeme sledovať v našom jazyku ani televíziu inej jazykovej komunity. A e, objavujú sa v tlači prípady, že predchádzajúca vláda e, valenciánskej e, spoloč- valencijského spoločenstva e, odňala právo na adopciu dieťaťa, pretože títo ľudia nehovorili katalánsky. Nehovoríme tu o špecifických e, právach, hovoríme o základných právach a Európska komisia a Európska únia by sa mali do toho zapojiť. ďakujem pekne. Ďakujem, ďakujem. Ja by som chcel v prvom rade poďakovať Davidovi aj doktorovi Hicksovi za prácu aj e, poďakovať za prácu Jordym a všetkým ostatným. A ja by som teraz chcel sa niečo vyjadriť k baskičtine a bol by som rád, keby sme sa prispôsobili realite bez fikcie aj európskemu prostrediu z perspektívy Euskady. E, Baskická, pozície Baskická v Európskej únie toto právo je e, veľmi dôležité a je tu, sú tu veľké rozdiely pri aplikovaní tohto základného práva v rámci EÚ, čo by malo byť neakceptovateľné, rovnako ako je neakceptovateľné, aby sa tieto práva chránili. E, odkedy sme sa dohodli, že Európska únia by mala chrániť minoritné jazyky a pracovať na tom, aby to robili všetky členské e, štáty, skrývať sa za kompetencie členských štátov je len úbohá výhovorka. My by sme mali robiť viac, aby sme garantovali základné práva, aby sme e, mali jasnejšie orientácie a aby som parafrázoval to, čo povedal pán López Aguilar, tak viete, že e, Marina, aj Jose, Maria, aj Jordi e, hovorili, a to je jasné, nechce, niek, niektorí to nechcú vidieť ani riešiť. V Baskicku po baskicky sa nehovorí len v baskickej komunite, ale v celej našej krajine, aj v Navare, aj na severe Španielska. Ďakujem. Um, Kolegyne, kolegovia, na záver by som chcel opätovne zdôrazniť, čo som povedal na úvod. Kolegovia možno nepočúvali, ale výbor Libes odpovedá za opatrenia na boj proti akékoľvek forme diskriminácie Takže je úplne správne a legitímne, že sa zaoberáme touto otázkou, pretože musíme to poukázať, dnes sa nám to podarilo, a to také, že slovo dostal každý, kto chcel prehovoriť, mohol prehovoriť bez obav a strachu. slovo podľa pravidla 206, nikto nebude vystupovať opätovne, pretože ak áno, tak ostatní by chceli opätovne vystúpiť a stvorila by sa e, debata, ktorá by e, išla do centra diskusie o identite a tak ďalej, takže nebudem už nikomu inému dávať slovo. Povaha tejto diskusie. Rád by som poďakoval doktorovi Davidovi Hicksovi, Davidovi Hicksovi za jeho prezentáciu a prítomnosť, ale nemilme sa, máme právomoci v tejto oblasti, tak komisia a pri pripomienky boli o tom, čo by mala urobiť komisia a je na koordinátoroch a našom výbere. My sme sa zaoberali tým, čo tým, čo by sme mali robiť, ale nikto nemôže tvrdiť, že sme o to nehovorili. Ďakujem pekne, kolegovia, za vašu disciplínu v rámci toho času, ktorý sme mali. Ďakujem veľmi pekne. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu. Ďakujem pekne kolegyne, kolegovia. Ja sa ospravedlňujem všetkým, ktorí prišli už na e, ďalšiu e, vec. Máme meškanie približne 30 minút, ale čo najrychlejšie budeme pokračovať. Ďalšia dôležitá téma, bod 22, e, kontrola riadenie nadobúdania a držby zbraní. Spravodajkyne Bodil Valero, väčšina tieňových spravodajcov tu je tiež takže eh, zvážime a zhodnotíme eh, návrh stanoviska eh, výbor Libe asociovaný podľa pravidla 54 s výborom IMCO. Libo kde máte exkluzívne kompetencie pre definície trestných činov, základné práva a ochranu údajov, vrátania aspektov relevantných systémov pre podávanie údajov a výmeny osobných údajov. No a Líbe má spoločnú kompetenciu pre bezpečnostné otázky a môžeme navrhnúť vhodnejšie pozmeňujúce návrhy k iným článkom, tak ako sme už robili v roku 2008. Takže najskôr dostane slovo naše spravodajkynia pani Bodo Valero, aby nám predstavila návrh stanoviska a potom dostanú slovo tieňoví spravodajcovia, aby zareagovali. Takže Bodil, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja by som na úvod chcela poďakovať všetkým, ktorí mi pomohli pri vypracovaní stanoviska. Ja a moji kolegovia sme museli zareagovať na množstvo listov a otázok a rovnako ďakujem tieňovým spravodajcom, ktorí hodne prispievali k e, práci na prípravných zasadnutiach. Je to samozrejme náročná otázka a spojená s citlivými, eh, citlivým vnímaním spojené s bojom proti terorizmu a po útokoch v Paríži a nie je to návrh, ktorý by mal odstrániť nedostatky existujúcej legislatívy. No a, je tu pocit, že sa platí veľmi vysoká cena a nebude možnosť eh, pokračovať v koničkoch eh, koníčkoch športovej strelbe napríklad. No a ako spravodajkyňa pre stanovisko tohto výboru. Myslím, že v tomto návrhu je množstvo dobrého, nie je to kontroverzné. Existuje potreba mať smernicu na zaistenie lepšej miery ochrany a boja a prevencii rizik, udelovanie licencií na držbu a držanie zbranie je rôzne v jednotlivých krajinách. Niekedy je to dočasné, dočasné povolenie, niekedy trvalé, niekedy je to jednoduchšie, niekedy komplikované. Franský inštitút povedal, že 6200 ľudí eh, na dobúda eh, zbraň v EÚ každoročne a, a s, a, eh, a, miera samovrážde nie je veľmi vysoká legálnymi zbraňami. A, a, máme problém s nelegálnym držaním zbraní, a musíme zabrániť tomu, aby aj legálne držané zbranie nekončili v nesprávnych eh, rukách. Rupo hovorí, že všetky zbranie v obehu boli raz eh, legálne držané zbranie a je dôležité, aby sme nemali eh, ten, ten, tú, tú zmenu správne alebo legálne držaných na ne, nelegálne. A teraz by som sa rada sústredila na jednu alebo dve kontroverznejšie časti stanoviska. Komisia navrhla, aby zbranie, ktoré vyzerajú ako automatické zbranie, mali byť zakázané a tiež povedali, že, netreba eh, komplikovať život strelcom a polovníkom a ja nevidím žiadny iný spôsob, ako riešiť vysoké počty zbraní a polovníci a strelci tým možno budú veľmi tvrdo zasiahnutí. No a rovnako eh, s tým pracuje. A komisiu by som teda požiadala, aby eh, zvážila ešte raz svoj návrh, pretože musí byť predsa možné zmeniť návrh, tom, keď ide o zbranie, ktoré sa podobajú na automatické zbranie, alebo keď komisia trvá na tomto návrhu, tak sa majú dohodnúť na technických kritériách a nie na výzore. A ďalej obrovské množstvo kritérií, na tom upozornili policajti. A ďalej je veľký problém, a toho o tom hovorili tiež. Policajti to sú tie veľké náboje pri jednej a pri jednom prieskume v roku 2014 švedská vláda to preskúmala, ale nebol predložený k tomu žiadny legislatívny návrh. Ja sa však pýtam, e, či by nebolo možné nájsť alternatívu k cel- celkovému, celkovému zákazu, napríklad regulovať e, náboje, e, ktoré dnes vôbec nie sú regulované. by dobre hovoriť o tom aj spravodať sa mi Ďalej označenia, licencia na zbraň by mala byť požiadaná, alebo teda oprávnenie by malo byť eh, preukazované pri nákupe eh, nábojov eh, všetkých hráží. A keď skúmame legislatívne návrhy, tak všetci spolu, všetci tieňoví spravodajcovia, aby sme mali diskutovať o tejto otázke. A ďalej povinný, le, povinné lekárske vyšetrenie, tento, toto povinné lekárske vyšetrenie by sa dalo nahradiť skúškou spôsobilosti. Každý štát musí rozhodovať o tom, ako to samotný, ako to prebieha a kto je kompetentný, kompetentným orgánom. Modely v jednotlivých krajinách sú rôzne a ja nedokážem zhodnúť dieťa, čo je najlepšie. Napríklad my nepotrebujeme lekárskú prehliadku v Švedsku, ale to neznamená, že spôsobilosť osoby sa e, neskúma napríklad pri strelcoch, alebo teda medzi strelcami a, a polovníkmi existuje sociálna kontrola. Napríklad, keď niekto má extrémne názory, to sa dá lepšie identifikovať a spoznať ako lekárske vyšetrenie a ďalej e, kognitívne schopnosti. Nie test inteligencie, ako sa to vykladá, ale napríklad očný text, to by malo byť predpísané, alebo niekto, kto je dementný, by nemal mať prístup k zbraniam, alebo e, niektorí, ktorí sú vyslovene nespôsobili. Pred niekoľkými rokmi tí, ktorí, ktorí zbierali lesné plody a polovník začal po nich strieľať. Neviem, čo bolo presne príčinou, ale v každom prípade to treba preveriť, e, teda zrak a čuch treba preskúmať a ďalej e, návrh ako, ktorý som navrhla ktorý komisia vyškrtla. A totiž tie krajiny, ktoré majú E, dobrovoľné ochranné a obranné organizácie. Samozrejme, ako krajina e, si musí sama stanovovať obranné kritéria, nemôže to byť komisia, ktorá to predpisuje. A to sú všetko e, tie najspornejšie veci, o tom sa bude ešte diskutovať. Ďakujem pekne spravodajcom, tieňovým spravodajcom a teším sa na konštruktívnu spoluprácu na tomto stanovisku. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, boli to veľmi konštruktívne pripomienky. A slovo dostanú tieňoví spravodajcovia teraz. Áno, je ich tu niekoľko. Chceli by sa vyjadriť pán Melo. Chceli by ste vystúpiť? Ďakujem, pán predseda. To, čo tu bolo povedané, že je dôležité, aby všetko ako zbrojenie bolo legálne. Ja s tým súhlasím, ale bolo by dobre, keby sme, e, sme sa k tomu e, sústredili aj na ilegálne zbrojenie. Musíme sa pripraviť na, na smernicu, ak, tu je legálne, ak sú tu legálne veci, tak potom to nemá zmysel. Správodnica hovorí, že smernica okrem cieľa zlepšiť bezpečnosť občanov sa nedotýka ilegálnych zbraní ani organizovaného zločinu, ani teroristických aktivít. A motivácia, ktorá teda tu bola e, uvedená, tak to sú teroristické atentáty v Paríži. Takže toto je iniciatíva komisie a e, ja si myslím, že to nie je pravda. Keď predseda Juncker predloží túto iniciatívu v Štrasburgu, čo povie? Nedávne e, útoky ukázali jasne, že treba spolupracovať e, na boj proti týmto, e, týmto hrozbám. Spoločný návrh komisie, komisárov Bienkovského a Romopolusa bude brániť, bojovať proti tomu, aby sa teroristi zmocnili zbraní. Teda samotná prezentácia E, smernice, e, bol, e, tam ako dôvody smernice boli uvedené teroristické útoky. A to je základný prvok, tragický prvok, ktorý parlament musí zdôrazniť. Terorizmus a ďalšie legálne aktivity, ktoré sa týkajú strelných zbraní, nemôžeme jednoducho miešať. Máme tu ilegálne vlastníctvo zbraní a munície a keď z toho vynecháme terorizmus, tak nielen sa s tým nevyrieši terorizmus, ale budú penalizovaní tí, e, ktorí majú e, legálne držanie zbranie, platia e, všetky dane a rešpektujú pravidlá, či už ide o atlétov, o športovcov, o poľovníkov. Zbranie môžu byť takisto predmetom zbierky, obrany pri rôznych typoch športov. A Takto to je už celé storočia. Nie len teraz. Samozrejme, že zbranie môžu byť použité aj e, na zločiny. Ale samozrejme, že teroristi nedržia legálne zbranie. A prečo ich nechceme teda detektovať? A niekto, kto nechce byť e, odhalený, tak sa varí rozhodne e, pre legálnu držbu zbranie, aby bol registrovaný. E, ak sa komisia necíti dostatočne efektívna v boji proti terorizmu, to je jej problém. Ale takáto prezentácia naozaj nevedie k žiadnemu riešeniu. Pokiaľ ide o správu, tak ja chcem povedať, že sú tu aspekty, s ktorými nesúhlasím, napríklad pokiaľ ide o návrh e, k 5 roč, e, hodnote prehodnocovania licencií na držbu zbrane v každých 5 rokov Spravodajkyňa e, navrhuje ešte, aby sa to vlastne na, po každých piatich rokoch spresnilo. Ja chcem povedať, že existujú súčasne viaceré typy licencií, napríklad na polovnícke zbranie. E, e v mojej krajine je to licencia na držanie polovníckej zbrane, e, licencia na polovníctvo. Čiže my tu máme štát, ktorý dá občanovi licenciu a umožňuje mu loviť zver, poľovať až do 60. roku života, ale potom, čo študuje a preukáže schopnosť držať zbranie, potom, čo skutočne absolvuje mnoho e, vyšetrení a potom my budeme žiadať, aby každých 5 rokov toto robil. A čo robil štát až dovtedy? Môžeš loviť až do 60 rokov. Ako? To nemá žiadny význam. A legislatívny proces predsa musí mať nejaký význam. A ak sa to vyhodná, ak, ak držiteľ zbrane bol vyšetrený, aj, aj, aj takisto automobil môže byť zbraňou, ktorú používajú teroristi, ktorí používajú vlastne na e, útoky tieto auta a budeme ľudí e, nútiť, aby robili E, testy, e, vodické testy každých 5 rokov. E, ja myslím, že hlavný problém tu je, že sa tu mieša dohromady terorizmus a legálna držba zbraní. Chcem tiež pripomenúť, že v Európe sa v mnohých krajinách vyrábajú zbranie na legálne ciele. Niekto už predložil dopadovú štúdiu, keď už hovoríme o kríze v Európe problémami so zamestnanosťou a zrastou. Bola predložená nejaká štúdia aký dopad na ekonomiku a financie niektorej krajiny e, takáto smernica môže mať. Mm, tu by som skončil. Ďakujem pekne. Silvi Ivon, tieňová spravodajkynia SAD. Ja, dank, Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, ja ďakujem veľmi pekne aj našej tieňovej spravodajkyni alebo spravodajkyni, e, ktorá sa veľmi vynasnažila predložiť konštruktívne návrhy k smernici. A ja by som na úvod rada povedala, že rôzne, rôzne rozhovory, ako aj naše vypočutia v IMKU aj u nás ukázali, že výroba, alebo teda vytvorenie prepojenia medzi zlo zbranie, terorizmom a organizovaným zločinom eh, ohľadom na Paríž, to nefunguje. A myslím, že treba jasne povedať, že Ide o zvýšenie všeobecnej bezpečnosti a nejde o otázku boja proti terorizmu. Tieňová spravodajkyňa predložila viacero návrhov, ktoré vyslovene podporujem, napríklad návrh eh, zaviesť pravidlo pre bezpečné držania a skladovanie zbraní a munície, eh, jasné označenia, a registrácia zbraní, a ja myslím, že je správne zajistiť verejnú, verejnú výmenu informácií e, cez povolenie medzi členskými štátmi. Máme problém e, s, so zbraniami B7, ktoré vyzerajú ako automatické vojnové alebo vojenské zbranie. E, expert na vypočutí jasne k tomu povedal, že výzor nemôže byť žiadnym kritériom, E, musíme sa zamyslieť nad tým, či existujú nejaké technické kritériá na zaistenie bezpečnosti, aby sa jasne definovalo, ktoré zbranie e, spadajú do kategórie A. Ja myslím, že len potom by sa to dalo uplatniť a využiť aj v praxi. Niečo ešte k lekárskym testom. Spozňujúce návrhy 12 a 13 spravodajkyne je úplne jasné, že osobná situácia a bezpečnostný stav, teda zdravotný stav ľudí sa do, môže výrazne zmeniť a myslím, že pravidelné testovanie osôb dáva zmysel. Súčasne si myslím, že potrebujeme vysokú mieru štandardizácie. To znamená, že musí byť úplne jasné, že na konci takéhoto preskúmania alebo testovania musí byť jasné vyjadrenie, či je osoba spôsobila alebo nie je, nespôsobila na základe telesných, eh, duševných alebo kognitívnych kritérií. Ja myslím, že ani orgán, ani doktor, ktorý eh, takéto, takéto testy vykoná, nemôže byť eh, vzatý na zodpovednosť alebo nemôže ručiť za takéto hodnotie. Spravodajkyňa sa venuje otázke ručenia alebo garancie a podľa môjho e, názoru to nemôže byť zredukované len na rozhodujúci orgán, ale musí tam byť explicitne uvedený aj lekár, spravodajkyňa e, pri preskúmaní do, dopadov o svojom návrhu hovorí, že malo byť vykonané menej prísne vyhodnotenia dopadov, myslím, že to nie je úplne jasné, jasná formulácia a tie kritéria, ktoré sa vykonávajú pri prvej skúške spôsobilosti, by, sa mali, by mali byť zopakované aj pri následných. Ďalej mám tri celkom konkrétne otázky spravodaj, pre spravodajkyňu, pretože si nie som úplne istá, či som jej pozmeňujúce návrhy správne pochopila. No je návrh číslo 11, kde ide o poistenie zodpovednosti, poistenie ručenia, kde v odôvodnení spravodajkania uvádza, že toto poistenie e, platí aj pre zbraň a nie len e, držiteľa. No ale z pozmeňujúceho návrhu samotného to nie je úplne jasné a mne nie je tiež celkom jasné, aké odôvodnenie existuje pre osobitné eh, osobitné poistenie eh, zodpovednosti eh, učenia o zmysle pre zbraň. Pozmeňujúci návrh 24, tam spravodajkyňa hovorí o zmene kategórií jednotlivých zbraní a úprimne povedané neviem celkom presne, prečo rozlišuje medzi eh, eh, kópiami zbraní, eh, poplašnými zbraniami, signálnymi a prečo niektoré z kategórie A sú presunuté do kategórie C. ďalej otázka k pozmeňujúcemu návrhu 25, kde ide o prechodné ustanovenia, ktoré navrhuje spravodajkyňa, ale ona navrhuje, aby prechodné ustanovenia platili len pre náboje a podstatné časti zbraní, ale nie pre právne nadobudnuté zbranie. A ja sa pýtam, prečo to obmedzuje na podstatné časti alebo diely zbrania a náboje. Ďakujem pekne Silvý Ivon. A teraz za EKR leteňovým spravodajcom je pán Hala Aho. Nech sa páči, ďakujem pekne predseda. Ja by som tiež chcel poďakovať pani Valero za návrh stanoviska, keďže máme málo času, tak sa budem sústrediť len na body, s ktorými nesúhlasím. Poprvé, e, návrh komisie zakázať e, strelné zbranie B7. To sú e, tie, ktoré sa podobajú na automatické zbranie, tak ako povedala pani Valero, ako nám vysvetli mnohí experti, tak kritérium podobnosti alebo výzor malo byť zrušené. Je to téma, to je úplne irrelevantná a nemožná implementovať. Pani Valero navrhuje, že namiesto toho by sme mali zvážiť zákaz alebo obmedzenie niektorých eh, komponentov, ako napríklad eh, systémov chladenia, eh, kde hovorí o chladených zbraniach. Teda. No, zatiaľ, čo tieto ciele sa ľahšie definujú ako podobnosť, tak nie sú relevantné pre ciele, e, pre ciele e, smernice, pretože to nie sú e, vojenské znaky, ako si mnohí myslia. Oni nezvyšujú, ne, nezvyšujú škodlivý účinok zbrane v rukách zločinca úplne iné ciele. Tieto sú veľmi dôležité pre športových strelcov, pretože športová strelba je o presnej e, strelbe počas e, časového úseku. E, pre teroristov a páchateľov trestných činov to nie je také relevi, relevi, re, relevantné. Napríklad zbraň, ktorú použil Breivik v roku 2011, nemala žiadne z týchto, z týchto charakteristík alebo vybavenia. A to nepomohlo jeho obetiam, že áno. A je tie, treba tiež pochopiť, že väčšina moderných eh, zbraní majú modulárnu štruktúru. To znamená, eh, že eh, externé kompon komponenty nie sú pevnou súčasťou týchto zbraní. Oni sú niečím, čo sa dá odstrániť a jednoducho nahradiť. Ak zakážeme napríklad stolo, stolo úchyty tak, si majiteľia alebo záujemci kúpia jednoducho niečo iné. A namiesto toho budú mať, teda budú mať podobnú zbraň a naši občania si budú myslieť, že sme sa zbláznili. Pani Valero tiež navrhuje, že musíme obmedziť dostupnosť e, veľkokapacitné zásobníky. A to je tiež nesprávne, pretože už momentálne e, veľa z nich je v súkromných rukách. Oni sú všetky neregistrovaní a preto sa nedajú ani vystupovať. Ak vyšleme signál, že budú zakázané alebo ich držba obmedzená, tak ľudia ich začnú vo veľkom nakupovať. Retroaktívne obmedzenia jednoducho nefungujú. Regulácia zásobníkov bola tiež zbytočná, pretože eh, zločinci nepoužívajú pra- legálne zbranie, buď sú z Jugoslávie, alebo uh, sú uh, repasované z nesprávne, uh, nesprávne vyradených vojenských zbraní. No a je veľa spoločností, ktoré predávajú súčasti strelných zbraní, ak by si zásobníky vy, vyžadovali autorizáciu, tak eh, díleri by potrebovali eh, podliehali oveľa prísnejším kontrolám a regulácii. Mnohí z nich by si to nemohli dovoliť a museli by prestať so svojim podnikaním. Čiže spôsobili sme veľa škôd a nič nedosiahli. Pán predseda, možno máme rôzne nástroje na strelné zbranie, ale dúfam, že všetci sa zhodneme na tom, na princípe, že akékoľvek reštriktívna, akákoľvek reštriktívna legislatíva musí byť spravodlivá, proporcionálna a pomerná a nemôže byť založená na šírení strachu. Niektorí z nás možno majú pocit, že treba nejak zareagovať na bezpečnostné hrozby a že robenie, alebo ak spravíme čokoľvek, tak je to lepšie, ako keď neurobíme nič. E, to nie je úplne pravda, pretože aj aktivita je niekedy lepšia ako nesprávne opatrenia. Samozrejme je veľa vecí, ktoré sa dajú urobiť a sú uvedené na návrhu komisie. Ale na návrhu komisie sú tiež mnohé veci, ktoré treba zmeniť. Musíme vymazať navrhované kategórie A6 a A7, to znamená civilné poloautomatické zbranie a tiež zrušiť úplný zákaz strelných zbraní kategórie A. Tieto už sú teraz prísne kontrolované a ich úloha v ozbrojených ozbrojenej zločinnosti je zanedbateľná napriek nesprávnym vyjadreniam zástupcov komisie. Nemôžeme schváliť časovo obmedzené povolenia alebo povinné lekárske prehľadky, pretože tie zvyšujú neistotu, a byrokraciu a nebezpečnosť. Tlmiče alebo e, zásobníky nemôžeme dať medzi základné komponenty, pretože to teda nie je ja predložím e, to pozmeňujúcich návrhov a dúfam, že kolegovia e, zvážia ich podporu, vážený pán predseda. Aj sledujeme narastajúcu, e, narastajúcu nespokojnosť obyvateľov EÚ tomu, ako sa EÚ stavia k hospodárskej, ekonomickej kríze, migračnej kríze a myslím, že by bolo ešte horšie, aby sme stigmatizovali našich bežných občanov ako a označili ich za hrozbu pre bezpečnosť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz mene skupiny ALD. And first of all, thanks to you, Bodil, for your work. And there is... Ja sa chcem poďakovať kolegyni Bodil za e, jej vynaložené úsilie. Myslím, že stanovisku je mnoho pozitívnych prvkov, ale podľa mňa to nezachádza dostatočne ďaleko na dosiahnutie rovnováhy medzi bezpečnosťou na jednej strane a ochranou legitímnych záujmov eh, legálnych držiteľov zbraní na druhej strane. Ja vás môžem myslieť, že som eh, zo Švedska. Môj eh, otec bol polovník, aj policajt. Ja som vyrásla v prostredí ľudí, ktorí mali v legálnej držbe zbranie. Považovalo sa to za úplne normálne. My sa však musíme snažiť nájsť takú úpravu, kde legálne držiaci občania budú mať dostatočnú ústu a zároveň, aby sme zaujali rozumný prístup k legislatíve na kontrolu zbraní. Európa už má prísne pravidlá o zbraniach, čo je správne. Nechceme americkú situáciu, v ktorej si ktokoľvek môže kúpiť v obchode takmer samopal bez nejakých obmedzení. Ale keďže už máme veľmi prísne pravidlá o držbe zbraní v Európe, mali by sme byť opatrní nenavrhovať nové prísnejšie pravidlá, ak ich nedokážeme jasne upovodniť napríklad z na bezpečnosť. Myslím si, že komisia odviedla veľmi spoluprácu v tejto rovnováhe a mnoho návrhov je nepriateľných. Aj keď sa mi niektoré návrhy spravodajky nepáčia, viacero z nich by podľa mňa dokonca zašlo ešte o niečo ďalej než návrh komisie. A toto je nepriateľné. Aj mnoho pozmeňacích návrhov to podľa mňa chýba. Chcela by som sa s vami podeliť o niektoré zásadné poznámky. Navrhla by som úplne vypustiť základ niektorých poloautomatických zbraní, pretože sa to nedá jednoducho odôvodniť, eh, prečo by tieto zbranie mali byť považované za tak eh, nebezpečné. Komisia dokonca uznala, že definícia je taká zlá, že ani nevieme, ktoré zbranie by spadali do tejto kategórie zákazu. Ja sa domnívam, že keď nevieme a nepresne, čo chceme zakázať, tak sa dosť ťažko vysvetľuje občanom, prečo to vôbec chceme zakázať. Navrhujem úplne vypustenie povinného 5-ročného obmedzenia na platnosť licencií a tiež e, návrhy na lekárske kontroly, pretože obnova všetkých licencií na zbranie každých 5 rokov by si vyžadovala obrovské zdroje na úrovni štátnej správy, pričom úžitok by bol veľmi minimálny, ak vôbec nejaký. Isti, že Zároveň by to tiež e, obmedzilo e, občanov, ktorí majú v legálnej držbe zbranie a nemajú žiadne e, zdravotné potiaže. Žiadny lekár na tejto planéte nedokáže určiť, či je niekto spôsobili držať zbrania alebo nie. V plnej miere ďalej. Zberatelia a múzea by mali byť vyňaté z tohto um, právneho návrhu, tak ako je tomu aj teraz. Myslím, že tu máme problémy s organizovaným zločinom, s teroristami, ktorí teda e, neviem si predstaviť, e, že by e, teroristi sa vlámali do múzeí v snahe ukradnúť napoleonské pušky. Čo sa týka predaj na internete, myslím si, že spravodajkyňa sa obrá správnou cestou, aj keď si myslím, že musíme zaistiť, aby členské štáty mali e, rôzne možnosti e, zaistiť predaj na internete, pričom e, tam musia byť isté kontroly na internete. Ja predpokladám, že ešte bude o tom priestor diskutovať aj neskôr po predložení všetkých pozmiacich návrhov. Ďakujem. Teraz v tejto chvíli tejto teda spravodajkyni a navrhujem zaujať proporčný a vyvážený prístup. Ďakujem. Um, Ďakujem, Cecília. A teraz pani Audio. Ďakujem. V Európskej únii sa ročne um, e, 1600 ľudí zahynie na následky streľby a existuje nepriamy vzťah medzi legálnym držaním zbraní a e, zvýšeným množstvom úmrtí z tohto dôvodu a preto my zdieľame potrebu e, zmeny tejto smernice o legálnom držaní zbraní. My potrebujeme úplnú možnosť vystopovania zbraní a munície a to sa musí robiť prostredníctvom kontroly a penalizácie tých, ktorí e, príslušné predpisy neplnia. Reform, e, zmeny, ktoré navrhujeme, sú veľmi dôležité, najmä pokiaľ ide o zlepšie vystopovateľnosti, e, pritvrdenie noriem na získanie online zbraní a zákaz určitých poloautomatických zbraní. V každom prípade si myslíme, že návrh je jasne nedostatočný, že je potrebné ísť ďalej a my ostatní sme stavili na zákaz predaja zbraní cez internet, takisto rôzne výstražné zbranie a tak ďalej, ktoré sa môžu používať na dvojaké účely. E, pani Valero, pokiaľ ide o vaše, e, váš návrh, my ho zdieľame, ale možno, že by bolo vhodné zajsť ešte trošku ďalej a v tomto zmysle tiež budeme e, vykonávať našu prácu. A napríklad je tu e, veľmi dobrý návrh, aby sa aplikácia tejto smernice rozšírila nielen na zbranie, ale aj na muníciu a na ďalšie veci, ktoré súvisia so zbraniami, tak aby bola zvýšená miera bezpečnosti. Ako som povedala, zdieľame veľkú časť odvedenej práce, ale takisto e, predložíme naše návrhy, pretože je potrebné zajsť oveľa ďalej. Ďakujem. Ďalší tieňový spravodajca nie sú tu prítomní. Takže sú tu ešte dvaja poslanci, ktorí si chcú vziať slovo ale máme naozaj veľký časový skos oproti pôvodnému harmonogramu. E, myslím si, že to je ten najhorší priebeh, čo sa týka dodržiavania časového harmonogramu od okamihu, keď som sa stal predsedom tohto výboru. Ak by kolegovia toto mohli ešte zvážiť a pokiaľ by sme mohli dať ešte nakrátko slovo pani navrhovateľke, tak pozor, lebo niektorí začnú odchádzať a nebudeme môcť e, ešte vyriešiť ďalší bod, ktorý máme e, v našom programe. Ja vám sľubujem, že na budúce priestor dostanete, ale teraz máme 40-minútové meškanie už teraz Pani Valero, prosím vás veľmi, veľmi stručne zhrňte len tie kľúčové veci. Nech sa páči. Ďakujem. Pán predseda, určite budeme mať dobrú diskusiu k tejto téme, pokiaľ ide o testy a lekárske vyšetrenia. Vidíme, že sú tu medzi jednotlivými členskými štátmi veľké rozdiely Máme tu lekárske testy v niektorých krajinách, napríklad vo Švedsku neexistujú lekársk, potreba le, lekárskych vyšetrení a potom nie, v niektorých krajinách sú platné rok, v iných 5 rokov, my navrhujeme 5-ročnú lehotu. A ja hovorím predovšetkým o e, tom teste, ktorý by potvrdil schopnosť e, osoby držať zbranie, aby sme sa vyhli byrokracii. E, takisto, e, pokiaľ ide o tie prechodné pravidla, pokiaľ ide o e, muníciu a ďalšie komponenty, tak samozrejme, že pokiaľ ide o muníciu, tak to je niečo, čo sa môže kúpiť potom. Práve preto, čo som povedala, lebo ľudia si môžu kúpiť zbraň legálne a potom samozrejme aj E, obchody musia mať isté prechodné obdobie, ale takisto je možné notifikovať úrady e, v tom zmysle, že niekto vyhlá, vyhlási, že ja tu mám tieto a tieto zbranie v držbe alebo na sklade. Mm, myslím si, že e, ešte si to budeme musieť hlbšie prediskutovať, aby sme mali čo najlepšiu správu. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem za stručnosť. Chcem sa ospravedlniť trom poslancom, ktorí chceli ešte vystúpiť k tejto téme dostanú priestor na budúce ako prvý, to sľubujem. Vysvetlil som tiež, že poslanci, ktorí majú e, ďalšiu tému, tak to hrozí, že budú musieť odísť, takže my musíme naozaj rýchlo ísť dopredu. my sa ospravedlňujem teraz bod 23. ešte okuliare, keby som si našiel. E, kolegyne a kolegovia, máme tu bod 23, dohoda medzi Európskou úniou a Peruánskou republikou o zrušení vízovej povinnosti. Ide tu o vystúpenie zástupcov e, predsedníctva Rady a komisie, aktuálne informácie a budú tu ešte aj ďalšie krajiny, čiže máme tu aktuálne informácie od predsedníctva, od komisie a potom prezentácia pani Holmajer, ktorá zastupuje pani Gabriel, spravodajkyňu za Kolumbiu a ďalšie krajiny. Úvod je veľmi dlhý ten jednoducho nepoviem a ja teraz dávam prie, slovo priamo predsedníctvu rady a komisii. Nech sa páči. Prosím, veľmi stručne sa vyjadrite. Ďakujem. Uh, Prajem vám dobré, dobrý deň. Pokiaľ ide o túto dohodu, tak by... Mohla by som požiadať o kľud, prosím, v sále? Takže tu ide o zrušenie vízovej povinnosti. Budem veľmi stručná. Biometrické pasy, dohoda medzi Európskou úniou a Peruvanskou republikou o zrušení vízovej povinnosti E, podpísaná 14. marca tak peruánskou stranou, ako aj príslušným komisárom a ministrom zahraničných vecí Nizozemska. Od 15. marca je už vlastne táto dohoda v platnosti a v účinnosti komisia hovorí pán predseda. Ďakujem, pán predseda. Prejem vám všetkým dobrý deň. Ja nemám k tomu veľa čo doložiť. Táto dohoda bola podpísaná v pondelok a ja by som iba doložil, že k dohode je pripojená aj ďalšia vec, a síce vyhlásenie o biometrickom pase pre peruánskych občanov. Koncom februára začalo Peru tieto pasy vydávať a zaviazalo sa, že do e, júla tohto roku bude celý proces dokončený a od júla 2016 sa môžu všetci peruánsky občania uchádzať iba o biometrické pasy. A tie predchádzajúce budú postupne e, zanikať. My vítame túto pozitívnu správu a pokiaľ ide o dohodu o, s Kolumbijskou republikou Palau a kráľovstvím Tonga z tých pôvodných 19 navrhovaných e, návrhov z roku 2014, ešte tu zostáva 5 návrhov od Tuvalu, Šalamúnske ostrovy, Mikronéziu a Maršalové ostrovy. Uh, Komisia asi tiež príjme návrh rozhodnutia rady o zrušení vízovej povinnosti a potom to pôjde svojou cestou do vášho výboru. Ak máte otázky, tak ja odpoviem. Pani Holmajer súhlasila s tým, že nahradí pani Gabriel. Nech sa páči, dávam vám slovo. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Kolegyňa a kolegovia, pani kolegyňa Maria Gabriel tu dnes bohužiaľ nie je prítomná a preto vám poviem to, čo ona pripravila. E, napísala, že ďakuje predsedníctvu aj komisii za informácie, ktoré sme všetci dostali ohľadne súčasného stavu vyjednávania s Perom. Mám niekoľko doplňujúcich otázok. Áno, ja to asi nebudem musieť ísť. Je tu otázka biometrických eh, pasov, či boli skutočne vystavené, či boli vystavené včas. To všetko sa týka určitých krajín a to bolo splnené. Je tu takisto aj otázka ohľadne existencie spolupráce medzi Europolom a Peru Niečo také sa pripravuje a Mária Gabriel by tiež chcela poďakovať za to, ako výborne sa z Peru rokovalo a a ako e, sa tieto vzťahy vyvíjali. E, Maria Gabriel sa tiež pýta ohľadne, má otázku ohľadne iniciatívy peruánskej vlády o e, uskutočení národnej informačnej kampane tak, aby bolo všetko, odo všetky informácie boli správne postupené obyvateľstvu. Máme tu otázku Kolumbie, Tonga a Palau, takže aj k tomu už bolo povedané, že tu boli federálne jednania s, každým z, týchto, s každou z týchto krajín a keďže tu ide o e, štáty z oblasti Pacifiku, tak zrušenie e, vízovej povinnosti bude mať priaznivý dopyt na obchodnú výmenu a priniesie výhody aj pre EÚ, aj pre tieto krajiny. Uzavretie tejto dohody je plným pokračovaním nášho partnerstva v rámci dohôd z Kotonu a nášho politického dialógu. V tomto zmysle zrušenie vízovej povinnosti je akousi pozbudzujúcou správou e, týmto krajinám, ktoré vyvíjajú veľké úsilie. Pokiaľ ide o Kolumbiu, tak táto dohoda o zrušení vízovej povinnosti je súčasťou posilnenia nášho partnerstva s Latinskou Amerikou a ešte umožní zvýšiť E, turistické e, výmeny a, turi- a cestovný ruch vo všeobecnosti a čo je tiež súčasťou našej politiky a my chceme Kolumbiu v tomto úsilí podporovať. Samozrejme, že ja si myslím, že Maria Gabriel e, si vysoko cení príspevky komisie aj rady k tejto téme a ja vám môžem písomne odovzdať konkrétne informácie ktoré, a komentáre, ktoré pani Gabriel pre radu pripravila. Pani Veržia, nech sa páči. Áno, ďakujem. Ja ľutujem, že pani Gabriel tu nie je prítomná a že pani Holmajer, aj keď má vynikajúcu francúzštinu, gratulujem nepoložila otázky. My tu máme časovú tieseň, takže ja nebudem nútiť, aby ich kládla, ale bola by som rada, keby tieňoví spravodajcovia boli adresátmi týchto otázok. Ja si myslím, že minimum by bolo, aby tieňoví spravodajcovia tiež mo- mohli položiť takéto otázky. Ja zdieľam mnohé otázky Marie Gabriel na a veľa, už často sa to tu bolo spomenuté. Ja si myslím, že Európsky parlament je žúr takým istým spôsobom tak konsternovaný, že ho e, tu žiadajú o schválenie nejakých správ, ktoré sú už zavedené do praxe. A e, ja si myslím, že 19 krajín, ktorých sa to týka, tak dúfam, že sa k ním pristupuje rovnakým spôsobom a že je tu Európsky parlament zaznávaný. Ja si myslím, že už v minulosti sme e, takúto, takýto názor k tejto veci e, vyjadrili a ja opakujem, že táto metóda nie je dobrou metódou, aj keď sme informovaní, my by sme mali byť, na nás by bolo potrebné sa obrátiť, pokiaľ ide o tieto e, dohody, lebo keď oni sa už aplikujú, tak my tu nemáme žiadny e, manevrovací priestor a to neprispieva dobrému fungovaniu inštitúcií. A ešte chcem niečo povedať, čo už tiež som povedala v minulosti. Mňa veľmi prekvapuje tento melting pod krajín, ktorým e, udelujeme bezvízový styk. Na jednej strane sú tu niektoré krajiny, E, na ktoré sa vzťahujú dohody z Kotonu a teda tam sú potom aj isté ekonomické e, dôsledky napríklad z Tonga a Palau. E, tá, pre tieto krajiny sú hlavnými komerčnými partnermi Austrália, Nový Zéland, takže obchodné výhody pre Európsku úniu sú veľmi relatívne, ale som viac znepokojená Kolumbiou a Perom, pretože viem, Peru, pretože viem, že máme vynikajúce ekonomické vzťahy s týmto krajinami, ale sú to zároveň krajiny, e, cez ktoré sa ešte stále pašujú drogy a e, schváliť bezvizový styk s týmito krajinami mi pripadá trochu také kuriózne, aj keď, by, aj keď máme dobrú kooperáciu s týmito krajinami. Ja celkom dobre nechápem logiku iných inštitúcií Európskej únie v rámci ich e, rušenia tohto vízového styku. E, myslím si, že niekde by sme mohli vyvinúť väčšie úsilie a my, my, my skôr vyvíjame úsilie udelovania bezvízového styku k vzdialeným krajinám, ale táto politika podľa môjho názoru nie je dobrá. Thank you very much. Ďakujem pekne. Pani Kienge sa ešte chcela vyjadriť. Ďakujem, pán predseda. Pani Guillaume ľutuje, že tu nemôže byť prítomná keď deň spravodajkyňa v tejto téme. A ja, ak dovolíte, vystúpim teraz v jej mene. Chcela by som najskôr zablahoželať Márii k práce, ktorú odvedla. Bola veľmi precízna a súhrná pri vypracovaní týchto troch e, správne na odporúčanie. Zrejme, to nemá význam už zapakovať, ale výzová politika je okrem iného a okrem iného dohody, o ktorých tu hovoríme, sú podstatné na zvýšenú mobilitu v EÚ aj v kontakte medzi EÚ a tretimi krajinami, o ktoré tu ide. A tiež to prispieva nepochybne k prehobeniu vzťahov medzi EÚ a týmito tretimi krajinami. Ako Mária jasne požaduje vo svojom návrhu odporúčania, táto spolupráca má rozhodný dopad na eh, mobilitu, ale aj na ostatné eh, základné aspekty, ako napríklad eh, rozvoj ekonomiky, humanitárne aspekty, kultúrne aspekty, ako aj vedecký rozmer a tiež ide o kontakty medzi národmi, ako aj podporu zásady voľného pohybu, čo je jeden zo základných práv občanov Európskej únie. Politický význam týchto dohod je e, e, veľký a symbolický. Treba pripomenúť e, pozitívne dopady pre obe zúčastnené strany. Nie je prvýkrát Európsky parlament sa musí vyjadriť takýmto druhom dohôd, ale zdá sa, že trvalé výhľady Európskeho parlamentu, či už ide o postup alebo obsah, nie sú vždy vypočuté. Teda ide tu o postup prispôsobovania a parlament predsa má svoje slovo a môže sa na tomto procese podielať a pritom vo väčšine prípadov parlament nemá možnosť vyjadriť sa k konkrétnym zneniu dohôd. Napríklad v prípade Kolumbie, tu sme sa dozvedeli o provizornom plní tejto dohody od 3. decembra minulého roka a ja by som chcela pripomenúť preto dve následovné súvislosti. Poprvé význam Európskeho parlamentu, aby mohol eh, sledovať plnenie týchto dohod a tiež eh, že je potrebné, aby Európsky parlament bol plne a pravidelne informovaný o výsledku plnenia týchto dohôd a to v súlade s princípom spolupráce medzi inštitúciami a ďalej po druhé. Schválenie parlamentu by malo logicky nasledovať e, po predbežnom začiatku plnenia týchto dohôd. Pani Guillaume e, teda sa teší na budúcu spoluprácu medzi spravodajkyňou a tieňovými spravodajcami. Ďakujem. Um, Právo parlamentu na informácie sa netýka len um, informácie, o ktoré žiada parlament, aj ostatné inštitúcie môžu iniciatívne informovať parlament. Ďakujeme pekne za to, že ste vystúpili v mene pani Guillaume, ktorá je tým spravodajkňou SAD. Vrátime sa ešte stručne ku komisii. Záverečné vyjadrenie od komisie, prosím, veľmi stručne. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj ja pani poslankyniam za ich vystúpenia. Zaznilo tu viacero relevantných otázok od pani spravodajkyne Gabriel už sme ich dostali aj v písomnej podobe. Neviem, či chcete, aby som na ne odpovedal teraz, alebo či to vybavíme bilaterálne a potom si to rozdelíte medzi tými spravodajcov. Keďže na to nie je čas, tak prosím neskôr bilaterálne. E, vyjadril som sa k niektorým e, poznámkam z diskusie, ktoré boli podľa mňa dosť e, podstatné. Čo sa týka včasného informovania Európskeho parlamentu, myslím, že my sme už vyvinul iniciatívu informovať Európsky parlament o pokroku týchto rokovaní. A môj generálny riaditeľ dvakrát napísal list vášmu výboru, kde vás informuje o pokroku rokovaní a o tom, že komisia schválila návrh rozhodnutia rady na podpis a tiež, kde informujem Európsky parlament, že dohody sa začnú predbežne plniť od dátumu podpisu. A pokiaľ ide o ten druhý aspekt, toto stanovuje už zmluva, konkrétne článok 218 eh, odsek 5. Mm, teda mm, plne v tomto smere dodržiavame ehm, literu zmluvy. Viem, že je ťažké, ehm, aby parlament udelil svoj súhlas po tom, čo už sa vlastne dohoda začala uplatňovať v praxi, ale ja nemôžem zmluvu zmeniť a nemáme ani túto možnosť. Zmluva to umožňuje. Umožňuje teda takýto postup odpovieme na otázky, ktoré nám boli položené, ktoré nám zaslala spravodajkyňa. A to je z mojej strany všetko. Ďakujem. Napíšeme vám list e, v tej poslednej skúsenosti, ktorú ste spomenuli, čo sa týka povinnosti informovať Európsky parlament. Nemáme teraz čas venovať sa tomu podrobne. Pani Veržia, vy ste sa ešte chceli vyjadriť? Ja som chcela povedať to isté, čo ste povedali vy. Myslím si, že táto odpoveď nebola skutočnou o Európsky parlament eh, nemá len právo na informáciu v tejto veci. Eh, Sice dodržiavame zmluvy, Európsky parlament žiada predbežné plnenie nie je eh, záväzkom vyplývajúcim zo zmluvy. Európsky parlament žiada, aby bol súčasťou tohto procesu predtým, než sa tieto dohody začnú plniť. Inak E, sa tým upiera Európskom parlamentu právo, ktoré má na základe zmluvy. Európsky parlament má právo na informácie, ale nie len toto právo. Ďakujeme. Musíme to už uzavrieť. Ja však napíšem list. Pani Holmajer, myslím, že je to starý problém, ktorý sme už spomínali minimálne 20 krát bezvýsledne. Dobre, tak to spomenieme 21. krát aj v liste, ktorý napíšeme. Ďakujeme pekne komisii za odpovede. Ďakujeme aj za účasť. Ďakujeme aj kolegyniam, tieňovým spravodajkyniam. Pani Holmajer, ďakujeme za to, že zastúpila pani Gabriel, veľmi to ceníme. Návrh správy e, sa bude odhlasovať v apríli vo výbore. A to všetko. Dobrú chuť k obedu. Neviem, či ešte niekto dáva pozor. O 15. hodine však máme na programe vypočutie. Nech sa páči, ste srdečne vítaní. Ja tu určite budem.